Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a páni. Dovolte, aby sme začali. Prvým bodom je prijatie programu. Chcem sa spýtať, či máte k tomu nejaké pripomienky? Nie. Druhým bodom sú oznámenia predsedu, ale nemám žiadne. A teraz by sme prešli k bodu číslo 3. To je správa za rok 2015 o bývalej Slovenskej republike Macedónsko. Prvýkrát posudzujeme teraz túto správu o Macedónsku. V roku 2015 bola táto krajina vystavená mnohým problémom z domáceho aj zahraničného vývoja. celkové to ohrozovalo jej stabilitu. Na domácej scéne došlo k mnohým prípadom odpočúvania komunikácie, na čo poukázala opozícia. A vyústilo toto do mnohých demonstrácií, poli- polarizácií politickej situácie, napätia medzi vládou a opozíciou. Uh, to ohrozovalo všetko domácu stabilitu krajiny. Som veľmi rád, že táto politická kríza bola vyriešená dohodou štyroch strán v júni, v júli a tomu napomohlo komisár pre rozšírenie, ako aj treja členovia nášho výboru. Pán Kukan, Weigl a ďalší Teraz musia strany pracovať na tom, aby dodržali dohodu a realizovali ju. Po druhé, tento rok sa musela krajina vyrovnať s nevydaným prílevom utečencov, ktorí prichádzali cez jej územie a krajina reagovala ako zodpovedný partner a zvládla viac ako pol milióna ľudí, avšak potrebuje pomoc EÚ, aby zlepšila zariadenia policajného charakteru, príjímacieho charakteru a aby dokázala účinne spravovať hranice. Komisia nepostúpila toto odporúčanie rade na otvorenie prístupových rokovaní v dôsledku vývoja v krajine a vzhľadom aj preto, že nie všetky odporúčania z leta boli realizované. O, v tomto návrhu správu pán Vajgl náš sály e, spravodajca preskúmal tieto otázky a ďalšie otvorené otázky v prístupovom procese krajiny v rámci vrátanie polarizácie, politizácie súdnictva verejnej spoločnosti, rozvoja občianskej spoločnosti, e, zníženie ochrany slobody médií aj ďalšie otázky e, rozvoja spoločnosti a medzinárodnej spolupráce. A teraz by som dal slovo pánu Vajglovi, aby uviedol svoju správu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda budem hovoriť po slovinsky v svojej materčine, takže by som si vás dovolil požiadať, keby ste si nasadili sluchadla. E, milí kolegovia, ja som ako pravodajca vychádzal z toho, že mojim želaním je, aby tento štát zvládol svoj integračný proces. Macedónsko stále čaká na prvé kroky v tomto smere a my potrebujeme stabilitu a pokrok v Európe, k čomu môžu prispieť. V posledných mesiacoch Macedónsko sa osvedčilo ako dobrý stražca dverí pri príleve prisťahovalcov do Európy, ktorí tu hľadajú lepší život. Keď sa na to pozrieme a pozeráme sa na to, tak stále vidíme, že Macedónsko zostáva osobitným špeciálnym e, národom alebo krajinou vzhľadom na svoju kultúrnu rozmanitosť, aj náboženskú rozmanitosť a preto si vyžaduje našu pozornosť. Minulý rok bola politická kríza, parlamentná blokáda, došlo k porušeniu dôvery a najmä došlo k, k afére hromadného odpočúvania, čo vyústilo do veľkej krízy a k násilným činom a terorizmu v Komane. Dnes musíme v Macedonskej politike vychádzať z toho, že zvíťazil rozum spolu s Johannesom Hanom a ďalšími poslancami, tromi poslancami tohto výboru vstupuje Macedónsko do novej éry. 2. júla a 15. júla sme mali rokovania, ktoré vyústili do toho, že opozícia sa vrátila do parlamentu. Z, privolala sa osobitná prokurátorka štátu, ktorá je poverená vyšetrovaním tejto odpočúvacej aféry. Dospelo sa aj k dohode, že budú v apríli budúceho roku predčasné voľby. Touto dohodou a demokratickými voľbami by, sme, by sa mali realizovať a splniť odporúčania komisie, čo by otvorilo cestu k začatiu prístupových rokovaní s touto krajinou návrhu uznesenia máme niekoľko veci, ktoré sú zdôraznené. Uviedol by som niektoré z nich. Štát má veľkú úroveň súladu s aký dobrý hospodársky vývoj, ale ešte napriek tomu stále vysokú mieru nezamestnosti. Štát preukazuje solidaritu v mierových misiách pri krízových oblastiach. Kriticky sa vyjadrujeme kvôli na adresu korupcie, politický vplyv, tlak na médiá, nízka úroveň spolupráce s občianskou spoločnosťou, politický vplyv na justíciu, pomalý postup pri realizácii potrebných reforiem. Dámy a páni, Macedónsko zaslúži našu pomoc pri integrácii a otvorené bilaterálne otázky by nemali predstavovať trvalú prekážku pri, e, pre začatie prístupových rokovaní. Európska komisia a vysoká predstaviteľka by si mali vyvinúť väčšie úsilie na to, aby sa prekážky zo strany Grécka odstránili. Bilaterálna dohoda môže predstavovať novú cestu v tomto smere. Milí kolegovia, kolegyne, žiadam vás, prosím vás, aby ste spolu so mnou pripravili dokument, ktorý, našu vôľu, ktorý vyjadri našu vôľu pomôcť Macedónsku. Ďakujem. Ďakujem. A teraz dám slovo pani Mariane Petel, ktorá budem jesť, e, predniesie e, príspevok v mene pána Peterleho za medziparlamentnú delegáciu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Milí kolegovia, pozdravujem vás v mene pána Peterleho, ktorý tu dnes nie je medzi nami. Je vedúcim delegácie ktorá navštívila minulý týždeň Macedónsko a je aj predsedom našho medziparlamentného výboru. Môžem povedať, že eh, stretnutia s macedonskými poslancami boli veľmi úspešné potom, ako sa opozícia mohla vrátiť do parlamentu a otvorili sme dialog na, eh, vo všetkých nevyriešených otázkach najmä pokiaľ ide o právny štát, súdnictvo a boj proti korupcii pri otázke, venovali sme sa otázke volebného zákona, slobody, médií, dialogu s občianskou spoločnosťou, migračnou krízou. Po diskusii sme prijali spoločné vyhlásenie a odporúčania. A väčšina členov našej delegácie, delegácie a macedonskí poslanci hlasovali za, okrem gréckých predstaviteľov, jeden z nich sa zdržal a jeden hlasoval proti. Máme takisto aj vysokú mieru súhlasu s odporúčaniami a to sme videli aj v diskusii. Macedónsko dosiahlo významný pokrok a zaobchádzanie s Macedónskom z pohľadu poslancov nie je spravodlivé ani e, z pohľadu kolegov v Macedónskom parlamente či niektorých našich poslancov. Dohoda medzi všetkými politickými aktérmi, ktorú sme dosiahli v, tomto, v lete tohto roku, je dôležitá pre stabilitu Macedónska a jej pokrok na ceste k európskej integrácii. Dovolte, aby som tu povedal svoj osobný názor. Myslím si, že je to tak, že vo všetkých demokratických krajinách sú voľby a kríza sa nestala len tak. Macedónsko malo svoje voľby a krízu vyvolala opozícia a to malo svoje dôsledky a stratili vzácny čas ja si myslím, že Macedónsko už nemá strácať ďalej čas. Dohoda je pre Macedónsko veľmi povzbudivá a dúfam, že všetky európske inštitúcie budú podporovať macedónske inštitúcie, pretože tie budú stať pred mnohými problémami a budú musieť tvrdo pracovať na svojej ceste k integrácii. Myslím si, že rokovania treba otvoriť. A pokiaľ ide o bilaterálne problémy a otázky, tie treba vyriešiť spoločne s harmonizáciou Macedonskej legislatívy a jej zosúladenie s európskym aký. Myslím si, že Slovinsko by kľudne mohlo byť eh, aj príkladom pre vyriešenie bilaterálnych otázok medzi Macedónskom a Gréckom, ako to bol medzi Slovenskom a Chorvátskom. A Macedónsko by malo teda um, plniť odporúčania Európskej únie, ktoré sa týkajú právneho štátu, um, nezávislosti justície a boja proti korupcii. Všetky správy súhlasia s tým, že Macedónsko Predseda prerušuje rečničku, aby sa trošku poponáhľala. Takže pán Peterle, aj no, moja delegácia a aj v mojom vlastnom mene verím, že Macedónsko by malo by, by mať možnosť eh, otvoriť rokovania a Myslím si, že mali by Macedónsko podporiť európske štáty aj štáty NATO, takisto aj podporiť Macedónsko vo vstupe do NATO. Predseda, ďakujem pekne. Teraz je priestor pre tieňových spravodajcov a tých poslancov, ktorí majú záujem. Prvý má slovo pán Kukan. Ja poskytnem stručný prejav Tuného Kelama vo všeobecne nocnosti správa je pozitívna a podporuje otváranie rokovaní o prístupe. Krajina bola už dlho na čakacom zozname a keď splní dohodu e, z leta o reformách a voľbách, tak mohla by začať, mohli by sa začať rokovania. Pripomínam, že firom už má dosť veľa harmonizované z AKI. EPP e, víta pokroky, e, ktorých bolo dohodnuté ešte v júli a v auguste. Tiež vláda prijala príslušné reformy a predpisy, technicko-statická vláda e, robí tieto reformy a my veríme, že to, tento proces povedie k spravodlivým voľbám 23. apríla budúceho roku. A to, je to voľby a dosiahnutie a plnenie dohody je podstatné. Tiež taká malá krajina, e, pre takú krajinu nie je také jednoduché riešiť e, toky migrantov a keď Frontex teraz má väčšie právomoci, snáď sa situácia situácia pre e, firm zlepší, pretože to malo aj negatívny dopad na ich ekonomiku. EPP víta vymenovanie osobitného prokurátora, ktorý má vykonať nezávislé vyšetrovanie odpočúvania komunikácií a telefonických hovorov. Očakávame, že dojde k systematickému boju proti korupcii na všetkých úrovniach a tiež e, komisia by mala poskytnúť know-how a pomoc na všetkých úrovniach Podporujem takisto aj vládu dnes, aj v budúcnosti, aby úzko spolupracovala s organizáciami občianskej spoločnosti, hovorí Tune Kelam, e, tieňový spravodajca za EPP. Ďakujem pekne. Thank you, Mr. Picula. Predseda, ďakujem teraz pán Picula. Thank you, Mr. Chairman. Let me thank to Rapporteur Mr. Weigl for his introductory remarks, which embraces all challenges. Ďakujem pekne za správu Ehm, myslím si, že sa tu hovorilo veľa o pokroku a pokiaľ ide o parlamentné voľby v Macedónsku, ehm, je škoda, že došlo k trošku oneskoreniu nového volebného zákona, a verím, že parlament vyzvolí nového zástupcu čo najskôr a bude, budú tam takisto nezávislí experti, aby sa tiež rozhodnutia nerobili podľa stranickej príslušnosti. Tiež e, by som chcel odporu e, zopakovať, že tie reformy, ktoré sú potrebné, a na, otázka e, boli tu niekoľko prípadov. Um, boli tu na otázky eh, súvisiace s falšovanými eh, pásmi a podobne. Preto audit eh, je v podstate potrebný, aby sa opäť získala, nastolila kredibilita aj pre túto krajinu aj v prípade volieb. 52% občanov si myslí, že štátne inštitúcie vonkoncom alebo nedostatočne sú schopné riešiť um, problémy a 44% koncom nie je presvedčených, že tento zoznam, je, zoznam voličov je v poriadku. Chcel by som povedať, že reforma volebného systému je, je základom, aby sa Macedónsko dostalo z patovej situácie, dostalo sa táto krajina smerom k Európskej únii a integrácii, pretože si to občania tieto krajiny zaslúžia. Ďakujem, pán Tanok. Ďakujem, pán predseda. Macedónsko je malou krehkou krajinou a migračná kríza, kde Macedónsko je hlavnou tranzitnou krajinou z Grécka, smere z Grécka a pos- veľký prílev posledné mesiace plus e, politická nepokojná situácia, nespravodlivé zaobchádzanie s krajinou počas mnohých rokov ktoré vyústili do toho, že nemohla rokovať o pristúpení, predstavuje veľkú výzvu pre štát. Dúfam, že nová vláda, ktorá vznikne z volie v apríli budúceho roku, bude stabilizovať túto malú krajinu, ktorú som niekoľkokrát navštívil. Macedónsko má mnoho politických problémov boj proti organizovanému zločinu, korupcii, problémy v súdnictve a nedostatok e, slobody tlače. Správa je veľmi dobrým súhrnom výsledkov, ako aj problémov, pred ktorými Ma- Macedónsko stojí. Moja skupina ECR je silným priateľom Macedónska a bola vždy za e, jej európsky integračný proces, ktorý, ktorý sledujeme s veľkým záujmom. Ďakujem. Ďakujem. Teraz Sakofara. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Začiatok správy o pokroku firmu sme preskúmali a pozreli sme sa aj na to, ako by sa mal proces zrýchliť, aby sa dosiahol väčší pokrok. Momentálne sú tu také otázky ako fungovanie demokratických inštitúcií, sloboda médií, e, fungovanie právneho systému a podobne. Jednoducho sú, zatiaľ nie sú splnené kodanské kritéria, preto e, nemôžeme začať rokovania práve z týchto dôvodov. A dohoda z júna a júla nebola zatiaľ plne implementovaná. E, všeobecné politické kritéria sú možno splnené, ale implementácia politickej dohody s novými kritériami musí byť tou cestou, ktorá by umožnila organizáciu a realizáciu volieb. Jednoducho toto nie je len otázka medzi Gréckom a Firomom, ako si mnohí myslia. Je to veľmi dôležitá otázka, otvorená medzinárodná otázka a jediný spôsob, ako môžeme pokračovať, je pokračovať pod dohľadom e, OSN a predstava dobrých susedských vzťahov a mnohí kolegovia si to musia uvedomiť, že Firom musí ukázať aj dobrú vôľu a e, mier a stabilitu. Oni potrebujú, je potrebné, aby veci aj robili, aby mali dobre susedné vzťahy a momentálne jednoducho podkopávajú dobre susedské vzťahy. A to je súčasťou celého prístupového procesu. Európska únia, pomaly sa blížim ku koncu, pán predseda, ešte potom je tu použitie slova Macedónsko v správe. To vôbec nie je napomocné. Znamená to, že aj v uznesení je táto nesprávna terminológia. A rešpektovanie právneho štátu je veľmi dôležité a musíme zabezpečiť, aby sa dosiahol príslušný dobrý pokrok aj v oblasti dobrých susedských vzťahov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Každý máte len dve minúty, nie viac, prosím. A teraz pán Schaffhauser. Ďakujem. Pán predseda, e, ospravedlňujem sa za oneskorenie, ale bolo to v dôsledku zvýšenej kontroly v Talise. Mám tri poznámky k tejto správe. Samozrejme, pokiaľ ide o podstatu, tak si myslím, že nie je absolútne vhodné pokračovať v rozširovaní. Nebudem sa k tejto otázke vracať. My sme proti všetkej súčasnej politike rozširovania, naša skupina teda. Ale napriek tomu mám niekoľko detajlov bod 9 o zákone proti zahraničnej propagande. Chcem pripomenúť, že E, tento zákon e, o zahraničnej antipropagande. E, všetky zákony, ktoré boli následne prijaté, boli prijaté na základe toho, že skopírovali zákony USA, či je to Rusko, India a tak ďalej. Treba povedať, že to boli Spojené štáty, ktoré prvé prišli s takýmto špecifickým zákonom. Ďalej bod 13, my máme stále právo rozdielovať muži, ženy a LGBTI. Ale ja si myslím, že by sme mali myslieť skôr na identitu kultúrnu, e, duchovnú, kresťanskú. Takže bod 19, tam si treba uvedomiť, že Macedónsko je krajinou, ktorá má ťažkosti a sú tam migračné toky a je, sú tam teda rozličné ťažkosti, takže sú tam rôzne body, ktoré by som rád zdôraznil. Ďakujem. Uh, on... Šesť osob sa hlási o slovo. Zoznam týmto uzatváram. Pana PDS. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. aký strategickým objektívnym cieľom to, aby sa Fyrom stal členským štátom EÚ a NATO, tak som toho názoru, že vláda tejto krajiny musí spraviť všetko preto, aby splnila požiadavky a aby odstránila všetky prekážky aj v tých bodoch, na ktoré poukazuje spravodajca aj ostatní rečníci. Ale je tu ešte jedna otázka, a síce, že čo robí vláda Firomu preto, aby mala dobre susedské vzťahy s Gréckom. To je jeden zo základných predpokladov kodanských kritérií na to, aby sa krajina mohla stať členským štátom EÚ. Ako môže sledovať táto krajina inú politiku a provokácie voči ehm, Grécku a vždy sme na to poukazovali. Táto krajina má expanzívne ciele voči e, Grécku. Existujú rôzne provokačné činy na adresu e, Grécka, napríklad Alexander Veľký alebo Filip a ich busty sú na mnohých miestach a to podrýva skutočnú históriu Alexandra Veľkého. My by sme sa veľmi tešili, keby táto krajina si vážila veľké osobnosti, ale v zásade my to vnímame ako provokáciu a treba na to reagovať. Ako môže grécky ľud tieto provokácie akceptovať a ako môže podpísať vláda Grécka vstup Macedónska firmu do NATO a EÚ. Ak firom nebude mať inú politiku a stratégiu, tak toto nezákonné správanie krajiny nemôžeme akceptovať. Teraz pán Plenkovič. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Chcel by som sa tiež vyjadriť k tom, k správe pána Vajgla, o ktorej budeme v nasledujúcich týždňoch hovoriť. Viacero, máme za sebou viacero e, turbulentných mesiacov a pred Ochrickou rámcovou dohodou to bola jedna z najzávažnejších politických udalostí a ďakujem panu Hánovi, Kukanovi, Vajglovi, Amdovi za ich diplomatické a parlamentné úsilie, ktoré nás viedlo k tomuto vývoju, k, e, k politickej stabilite v Macedónsku. Voľby budú na jar a, a my dúfame, že dojde k nárastu politickej kultúry v krajine a radi by sme podporovali krajinu na ich ceste. Počuli sme e, správu aj vyjadrenie pána Peterleho, ktorý tu nie. Hovorili o svojej návšteve do Skopie, o novej dynamike, pozitívnej dynamike. A európske inštitúcie majú zodpovednosť vyjasniť, túto situáciu. A ja dúfam, že situácia sa zmení a Grécka a umožní Macedónsku cestu do EÚ, ale na macedónskej vláde aj opozícii a na silách v Macedónsku, aby splnili naše požiadavky, aby pokračovali v budovaní vzťahov s našimi E, členskými štátmi. Tá, e, macedonské územie prekročili 100 tisíce ľudí v posledných mesiacoch. Krajina to dobre zvládla, bola veľká, Macedonč, e, veľká migračná kríza a krajina bude mať vždy moju podporu. A teraz pán Hovit Tieňový. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vítame spolu, toto je pán Kán teraz, vítame spoluprácu a e, s pánom Kukanom, s e, autorom správy, s ostatnými členmi, keď si budeme pripravovať e, nasledujúcu návštevu firmu v januári 2016 naša politická skupina SAD je znepokojená zhoršujúcou sa situáciou vo firme Videli sme to na veľmi zjavnej trestnej činnosti, masovom odpočúvaní. Ďalej je dôležité, aby všetky strany dodržiavali dohody, ku ktorým sa dospelo a aby Európsky parlament nepolavoval svoje snahe a podpore a aby spravil všetko preto, aby táto dohoda bola úspešná. Krajina sa nachádza na dôležitej kryžovatke. E, naša skupina pripraví podrobné pozmeňujúce návrhy k predloženej správe. Už sme zaznamenali Rozšírený balík pre prístupové konanie je oznámené komisárom Hanom na základe pokroku, ktorý sa dosiahne počas a po voľbách. Je smutné, že situácia vo firme nie je pozitívnejšia, ale v zásade sa dlžíme našej línie podpory rozširovania a prístupovania, ako sme vždy robili. Čas Ehm, letí, takže každý ďalší rečník už má len jednu minútu. Pán Šoltes. Ďakujem pekne za slovo. všetkým by som chcel poďakovať spravodajcovi za tento text, e, ktorý sa týka postupu pokroku Macedónska. Macedónsko je kandidátskou krajinou už niekoľko rokov Je to jedna z krajín, ktorá eh, je v tomto regióne jedna z najpokrokovejších eh, a nie je možné, aby len kvôli názvu krajiny boli, bola táto krajina blokovaná. Jednoducho je potrebné nájsť nejaké riešenie. A samozrejme, že Európska únia musí naďalej podporovať Macedónsko na jeho ceste do Európskej únie a treba ešte raz povedať, že viac ako 500 tisíc ľudí, ktoré pre, ktorí prešli cez Macedónsko a Macedónsko je preto veľmi dôležité pre stabilitu a bezpečnosť v regióne. Cez Macedónsko prichádzajú ľudia do Európy, aj z iných e, európskych alebo iných e, členských štátov EÚ, preto je potrebné Macedónsko podporovať. E, je pravda, že v Macedónsku je, bola veľká politická kríza, ale vďaka dohode sa táto kríza prekonala a teraz sa krajina snaží normalizovať vzťahy. A takisto je tam ešte veľa práce v oblasti justície, treba bojovať proti korupcii a tiež aj pokiaľ ide o voľbný zákon, ten tiež treba reformovať a dúfame, že Macedónsko bude mať, na dobrej ceste. Ďakujem pekne, pán predseda, ja budem stručný. Hovorí pán Kovačov, pokiaľ ide o um, je dôležité, aby sme teda mali stabilnú krajinu Macedónsko, osobitne v týchto zložitých časoch. Musíme mať takú krajinu, kde platí právny štát, sloboda médií, Ehm, nediskriminácia, boj proti korupcii a dobré vzťahy so susedmi sú kľúčom. Ale tu musíme mať aj takú krajinu, ktorá bude zle interpretovať vzdelávacie ehm, materiály a tiež, aby nečítali odporúčania parlamentu len selektívnym spôsobom. Takisto by som chcel urobiť referenciu k historickým faktom. No si môžete overiť e, všetkých e, e, knihách eh, eh, etnický charakter Macedónska je multietnický. Eh, sa hovorí často o macedónskom šalate. Naozaj v tejto krajine historicky je, je tam zmes. Bola tam už aj bulharská komunita a aj bulharskí vlastne občania boli prezentovaní ako macedónčania. Ďakujem pekne teraz pán Andrulakis. Ďakujem pekne. Myslím si, že keď hovoríme, že musíme urobiť viac pri e, vyriešení e, otázky názvu. Myslím si, že Európska únia určite by mohla niečo v tomto urobiť a je dôležité, aby bol parlament dobre informovaný a chcel by som povedať, že jediný vhodný e, rámec pre vyriešenie názvu je asi len OSN. A akékoľvek problémy, ktoré e, by mohli vysielať nesprávne posolstva firmu, takže musíme zabezpečiť to, aby e, sme je potrebné zabezpečiť, aby tej, táto krajina mala takisto veľmi dobré susedské vzťahy. A to so sebou nesie o vyriešenie otázku názvu krajiny. A pokiaľ ide o kodanské kritéria, ja by som povedal, že pokiaľ ide o rokovania, tým môže dôjsť len vtedy, keď už aj táto otázka bola vyriešená. Samozrejme, to sú otázky právneho štátu, ehm, slobody médií, slobody vyjadrania a podobne. Ešte má priestor pán Kukan. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela, chcel privítať eh, správu pána Vajgla a chcel by som mu zablahoželať aj za jeho prácu na tejto práci, aj za prácu v tom týme EPP. A verím tomu, že Macedónsko bude mať odvahu a politickú vôľu prekonať túto krízu. To bude veľmi dôležité pre posilnenie demokratických inštitúcií a obnovu e, dôvery občanov do politiky. Je dôležité, aby sa vrátila krajina na cestu integrácie. Vyžaduje si veľké úsilie od nás, ale ešte viac treba sústrediť konštruktívny postoj od všetkých eh, hráčov v tejto krajine. No a pokiaľ ide o podporu politickej dohody a um-, jej umožnenie, podporujem to, aby sa dosahovala do, do, dohoda z 2. júla. To je cestovná mapa pre stabilizáciu tejto krajiny, ale tiež umožňuje aj ďalší integračný proces. Ďakujem, pán predseda. Uh, thank you, Mr. Ďakujem teraz, pán Jambovský. Ďakujem pekne, pán predseda vážení kolegovia. Predovšetkým by som chcel zablahoželať pánovi Vajglovi na, k návrhu tohto uznesenia. Tento, tento text obsahuje e, odporúčania komisie, ale sú tam veci, s ktorými nemôžem súhlasiť. Predovšetkým správa za tento rok, alebo z tej správy je jasné, že problémy s e, korupciou a problémy s, e, od, so slobodou prejavu a odpočúvaniami a podobne. Toto všetko sú e, vlastne dôvody pre formulovanie odporúčaní. A ja by som chcel premiť vašu pozornosť na to, že Macedónsko porušuje princíp slobody vyjadrovania, osobitne slobody prejavu v materinskom jazyku. A ja podporujem túto krajinu, ale vláda v Skopie musí pochopiť, že musia hrať podľa pravidel, keď chcú vstúpiť do EÚ. Ďalší rečník, pán Kefalo Janis. Problémy s rokov obchodovanie s krajinou nesúvisia len s názvom ako takým, ale s skutočným nedostatkom k demokracie v tejto krajine. Nerešpektujú koranské kritéria, nerešpektujú dobrosusedské vzťahy, nedodržiavajú právny štát, nefunguje tam justícia, nerešpektujú e, slobodu médií, e, ľudských práv a podobne. Takže toto sú problémy, ktoré sú v Macedónsky a pokiaľ ide o názov na bilaterálnej úrovni, ak by to teda bolo na bilaterálnej úrovni, tak môžu sa volať ako chcú, ale to nie je len bilaterálna otázka, to je otázka, ktorá bude musieť byť vyriešená na medzinárodnej scéne, najlepšie na pôde OSN. Dovolte, aby som ešte vyjadril svoj vlastný názor k tejto diskusii. Pán Kovačev má pravdu, keď povedal, že Macedons, keď to nazval macedonským šalátom. Uh, E, myslím si, že mus, nesmieme zabúdať, čo sa stalo, keď e, Tito vytvoril ešte v 1935 krajinu, štát a vtedy nedovolil ho, ľuďom hovoriť e, svojim jazykom, aj Bulhari nemohli hovoriť po bulharsky. A toto isté sa teraz deje. E, to isté sa deje v prípade cirkvy, to isté sa deje v prípade e, názvu, aj, aj posolstva Alexandra Veľkého, jeho mena a podobne. Takže Nemôžeme tu ponechať priestor takým politikom, akým bol Tito. Teraz by sme dali priestor, hovorí predseda zástupcov Európskej komisie. Ďakujem, pán predseda. Pusím sa byť... E, e, bývalá Juhoslovanská republika Macedónska tá dohoda, ktorá bola teraz podpísaná politickými predstaviteľmi, máme ju na stole, funguje, prispel k tomu aj pán komisár Hán a spolupráca poslancov Kukana a ďalších, a my si to vysoko ceníme, bola predlo- bol predložený návrh najnaliehavejších reforiem, najmä v oblasti právneho štátu. V niektorých oblastiach práca už začala, ale musí pokračovať intenzívnejšie. Vzhľadom na pokrok, pokiaľ ide o implementáciu tejto dohody, komisia povedala, že je pripravená vydať odporúčanie na zahájenie prístupových rokovaní s, fi- e, s firomom. Ale musí naďalej e, pokračovať realizácia dohody z júla a e, musia sa zrealizovať naliehavé reformy. Správa komisie bude k dispozícii v apríli budúceho roku po voľbách my medzi tým vyzývame k monitorovaniu vývoja krajiny a vyzývame politických predstaviteľov krajiny, aby rešpektovali tie záväzky, ktoré prijali v záujme vlastných občanov. Ďakujem. Pán Vajdel, dávam vám slovo na záverečné vyjadrenie. Ďakujem, pán Právo sa pozachvaľujem všem. Nuž, eh, nebudem nech, ne, nejdem teraz zhrnúť celú túto diskusiu nejakým spôsobom, len by som chcel poďakovať všetkým za vaše príspevky. Naozaj táto krajina leží v veľmi špecifickom regióne Európy a z času na čas e, môže tam môže viesť k problémom, ktoré majú vplyv na celý kontinent. E, takže ja si prajem, aby naozaj Macedónsko bolo faktorom stability v tomto priestore a preto musíme všetky tieto krajiny eh, podporiť v spoločnom projekte, v spoločnom projekte našej spoločnej Európy. Myslím si, že počuli sme tu veľa vyjadrení, takisto aj veľmi dosť kritických slov, aj kritických slov na adresu Macedónska. A Myslím si, že treba, pri, treba pripraviť s veľkou zodpovednosťou návrhy, tak ako aby sme mohli toto uznesenie ešte zlepšiť a teším sa aj na spoluprácu s vami, ktorí, ktorí chcú prispieť k zlepšeniu ešte tohto dokumentu. Dovolte mi ešte jednu stručnú poznámku, pokiaľ ide o gastronomické e, otázky tu, pokiaľ ide tieto diskusie, že tu je macedonský šalát alebo srbský šalát a podobne. E, máme tileckú kávu a grécku kávu, aj chorvátsku kávu. Jednoducho tento región je naozaj veľmi roznofarebný pestrofarebný a to je určite pridaná hodnota pre Európsku úniu. Ďakujem pekne za veľmi dobrú spoluprácu predseda. Ďakujem pekne a teraz by som chcel pripomenúť kolegom, že termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov bol 15. januára 12. na obed. Tak e, teraz prejdeme k ďalšiemu bodu programu číslo 4 a to je správa o Čiernej hore za rok 2014. Je to krajina, ktorá tiež e, stojí pred veľkými výzvami tohto roku. Tohto roku sme boli svedkami pozitívneho vývoja a v poslednej dobe pozvánka NATO a negatívne ako napríklad e, za politické napätie medzi vládou a opozíciou, čo viedlo k e, nestabilite a vrátanie bojkotu parlamentu zo strany opozície. Za tento výbor by som chcel využiť príležitosť a naliehať e, na vládu a demokratický front, aby opäť vstúpil do dialógu a konštruktívnej spolupráce a e, spoločne, e, aj spoločne s parlamentom. Pokiaľ ide o prístupový proces, Čierna hora naďalej do, do, dosahuje pokrok e, je jedna z najpokrovejších krajín z hľadiska rokovaní a túto vedú táto vedúca úloha predstavuje zvýšenú zodpovednosť v regionálnom kontexte, ako aj v kontexte procesu rozširovania. výzvy v prístupovom procese budú naďalej um, existovať vo vysoko polarizovanom politickom klíme, v politickej klíme a problémami v verejnej správe, v, v takisto v, koru, v oblasti korupcie, v oblasti justície, v oblasti práv, základných práv právneho štátu a podobne. Takže náš spravodajca pripravil komplexnú, komplexný návrh správy, aby ste sa k nej vyjadrili. Slovo má pán Tenok. Ďakujem pekne, pán predseda. No už ako vždy, ja ďakujem, som ďačný za to, že môžem byť eh, spravodajcom za Čiernu, pre Čiernu horu, ktorá má pomerne e, jednoznačný e, materiál z hľadiska Balkánu, pretože krajina ide si svojou stabilnou cestou, prijímať príjmania európskeho AKI, pretože je kandidátskou krajinou. Montenegro vlastne je Eh, lídrom a už otvorila teraz, doteraz 20 eh, kapitol, vrátane 23 a 24, otázky, ktoré súvisia s eh, korupciou na vysokej úrovni, organizovaným zločinom, to všetko ešte je, je veľká výzva, lebo prakticky vo všetkých oblastiach sme videli veľký pokrok v oblasti inštitúcií, aj reforma justície napríklad a tiež pri prijímaní príslušných legislatívnych zmien. A pokiaľ ide o hospodárstvo slabé euro, ktoré používa jedna Sahara v podstate ako svoju menu. De facto to bolo veľmi nám z Sladeska z, o, o, na, o, také nápravy v cestovnom ruchu a e, pretože keďže také krajiny ako Tunisko, Egypt a Tuni, Turecko e, s, majú teraz menej turistov, tak e, v tomto dôsledku mala Čierna hora veľmi dobré leto z hľadiska cestovného ruchu. Ale samozrejme, že aby všetky tieto reformy boli úspešné, to je veľmi dôležité, ale potrvá to ešte veľmi dlho a budeme musieť byť stále obozretní a nemôžeme očakávať očak, okamžité výsledky dôsledky, osobitne v súčasnej kríze, ktorá je v, momentálne v tomto regióne e, niektoré opozičné strany v parlamente bojkotovali parlament a bol je to určite zdrojom obavy a chcel by som e, požiadať komisiu a ostatných, aj, aby naozaj podporili diskusiu medzi všetkými politickými silami, ktoré sú, aby diskutovali a nie, aby s tým šli na ulicu. týždňová pozvánka od NATO vstúpiť do NATO, to je veľkým krokom a v podstate tiež už eh, vyjadruje um, že má svoju bezpečnostnú politiku, ktorá je v súlade s, s, s západnými krajinami a tiež e, zúčastnili aj režimu EU voči e, Rusku po e, anexii Krymu a Donbasu. Takže Samozrejme, ja aj moja skupina EKR prajeme rokovaniam s na to tejto krajine všetko dobré, pretože tieto rokovania sú majú tiež svoj vzťah aj k rokovaniam z EÚ, pretože sú tam e, vlastne kapitoly podobné, ktoré, tie, ktoré sa týkajú ľudských práv a podobne. Čierna hora má tiež problém s radikalizáciou a viacero čiernohorcov um, sa prihlásili k, sa sa stali džihadistami a bojujú po boku ISISu. E, situáciu vláda monitoruje intenzívne. Ja sa teraz teším na vypočutie si kolegov tohto výboru hľadiska vašich e, pripomienok k mojim prvým návrhom. A keďže ja som bol spravodajcom, Podarilo sa nám dosiahnuť konsenzus k tejto správe v sladiska pokroku Čiernej hory za tento rok. Je to malá krajina a je veľmi úspešná krajina od vyhlásenia nezávislosti a naozaj v podstate je to ten bonelev vo balkánskom regióne, pokiaľ ide o E, prístupový proces e, práve aj v posledných mesiacoch, ktoré boli e, veľmi zložité pre tento región, aj keď Čierna hora nebola priamo dotknutá prílevom utečencov, ale nepriamo sa jej to dotklo k tomu všetkému ja som veľkým podporovateľom Čiernej hory a verím, že sa stane členom EÚ, čo na, ako to bude možné, ale vypočujem si názory kolegov aj na vaše pozmeňujúce návrhy. Ďakujem pekne. Thank you. Uh, now, Mr. Predseda, ďakujem pekne. Teraz uh, pán Kán za pani Doc predsedničky medziparlamentnej delegácie pre uh, Čiernu horu sa poďakovať spravodajcovi za jeho prácu na uznesenie, ktoré obsahuje mnoho dôležitých bodov. Prichádza v dôležitom okamihu vzhľadom na veľmi naliehavú situáciu v Čiernej hore. Súhlasím so spravodajcom, že je dôležité, aby rôzni aktéry znovu zahájili politický dialog v rámci parlamentu. Politické demonstrácie sú samozrejme súčasťou demokratického procesu. Protesty v poslednej dobe voči používaniu policajnej síly a tak ďalej, to všetko je potrebné vyšetriť. Čierna hora zrejme na budúci rok zorganizuje predčasné voľby a potom bude veľmi dôležitá implementácia novej volebnej legislatívy, ktorej cieľom je zvýšiť dôveru občanov vo volebný proces. Politici tejto krajiny musia zaistiť, aby voľby prebehli bez akýchkoľvek pochybností a podozrení. Technické požiadavky na nový systém sú obrovské a preto je dôležité, aby sa na voľbách začalo pracovať už teraz, aby bol volebný systém dobre pripravený v okamihu volieb, nech už k ním dôjde kedykoľvek. Ďalej je potrebné vyšetriť pretrvávajúce prípady korupcie, tam už bola zahájená legislatívna činnosť, Rovnako je potrebné výpady korupcie na vysokej úrovni, kde je vyšetrovanie zatiaľ obmedzené. Poslednou vecou sú práva osôb LGBTI. Ja by som bol rád, keby pán spravodajca e, vo svojom uznesení hovoril aj o tejto problematike. Ďakujeme. A teraz tieňoví spravodajcovia. Dve minúty pán Kovačev. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcel pánovi Tanakovi za správu poďakovať. Je to jedna z takých najvyváženejších správ v tejto oblasti, Chcel by som poďakovať pánovi Tanokovi za tieto pozitívne informácie o Čiernej hore, ako aj za pozitívne informácie krajín v tejto oblasti. E, tento pokrok by mal motivovať aj susedné krajiny. E, táto krajina čeli ešte mnohým problémom, treba pripraviť a implementovať novú volebnú legislatívu, všetky, e, všetky politické skupiny krajiny sa musia zapojiť do politického dialógu. Cesta je na, e, krajina je na polceste plnenia ekonomických kritérií, je tam istý konkurenčný tlak, verejný dlh, nezamestnanosť. Členstvo v NATO to je ďalšia dôležitá oblasť, ktorá sa týka najmä oblasti reformy bezpečnosti a je tam potom ďalej politická, administratívna správa, justícia, aj tam sú kde si na polceste, takže my by sme mali trvať na ďalšej implementácie v tejto oblasti. Politizácia štátnej správy v tejto krajine e, vyvoláva veľké obavy. Ďalej tu máme e, problémy v oblasti korupcie, o, v oblasti organizovaného zločinu. Tam všade musia nastúpiť zlepšenia Máme tu ďalej oblasť ľudských práv, slobodu prejavu, e, e, prejavy násilia voči predstaviteľom médií, nenávistné prejavy proti etnickým alebo náboženským menšinám. Toto nemôže byť tolerované. Ja som rovnako rád, že Čierna hora sledovala našu politiku ohľadne problémov na Ukrajine a v islamského štátu. Ja som veľmi rád, že na to tento návrh e, o vstupe Čiernej hory prednieslo aj napriek proti tlaku Ruska, ktoré poskytovalo rozličné informácie ohľadne problémov na štátnej úrovni, ohľadne ich možnosti pripojiť sa e, k týmto medzinárodným alianciám. To by nemalo byť tolerované. Návrh správy, ktorý, ktorá, ktorú máme na stole, je veľmi dobrým základom pre prácu a som si istý, že sa nám podarí úspešne spolupracovať tak, ako tomu bolo aj v minulosti. Došlo k určitému pokroku v kapitolách, minimálne v štyroch kapitolách a niektoré z kapitol už sa blížia uzavretiu a správa komisie to všetko aj odráža. Samozrejme, pokiaľ ide o pokrok, ešte treba pracovať ďalej v boji proti korupcii, organizovanému zločinu a zavedeniu právneho štátu. Žiaľ, niektoré štáty v opozícii E, sa stiahli z parlamentu a je dôležitá politická e, rozhodosť. Je to dôležité aj v tomto kontexte. Takisto je veľmi dôležité, aby boli e, voľby už podľa nového volebného zákona, ktorý by mal umožniť aj elektronické hlasovanie. A pokiaľ ide o zahraničné investície, sú tam ešte stále veľké problémy, veľké ekonomické problémy. Musíme zabezpečiť, aby násilie, ktoré je mm, rodovo motivované, a takisto, aby sa už, už ukončila diskriminácia žien. Je to kandidátska krajina, ktorá prakticky je jediná, ktorá, ktorej zahraničná politika je 100% v súlade s zahraničnou politikou EÚ, takže podporujeme európsku budúcnosť tejto krajiny. Ďakujem pekne. Teraz pán Árhus. Thank you, chairman. Uh... Ďakujem, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať pánu Tanokovi za vynikajúcu správu a sú tam tie klasické veci, o ktorých všetci vieme, ako sloboda tlač, korupcia, občianská spoločnosť, trestná činnosť. To všetko sa rieši veľmi vyváženým spôsobom. Chcel by som zdôrazniť dve veľmi dôležité veci podľa mňa. Prvé, pozvanka Čiernej hore na vstup do NATO Vieme, že členstvo Čiernej hory v NATO pomôže stabilite celého regiónu. Po druhé, to, čo je oveľa dôležitejšie, je otázka volieb, nových volieb a legislatíva, dobrá legislatíva, dobré voľby s vysokými demokratickými štandardmi. To pomôže dlhodobým vzťahom medzi väčšinou a opozíciou. A to musíme pozorne sledovať, najmä tento vývoj, pretože voľby budú na budúci rok, možno to budú aj predčasné voľby. Ďakujem. Teraz pán Hadži Georgiu. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade, a ja chcem poďakovať pánu Tanokovi, za jeho prácu, to už je, ktorú vykonával šiestý rok. Krajina, o ktorej teraz hovoríme, je krajina, ktorá je na dobrej ceste k vstupu do EÚ. Existujú tam demokratické zásady, ako aj veľký súlad s legislatívou EÚ. Potom je tu otázka e, slobody prejavu alebo priestor opozície na činnosť a ochrana menšín a tak ďalej. To všetko sú pozitívne body. Návrh v tejto správe hovorí, že krajina by mala vstúpiť aj do NATO, ale podľa mňa je to nesprávny prístup. Samozrejme je to bežný postup tu v Európskom parlamente. Tu konštatujeme, že je to často ten ďalší krok po snahe o vstup tej ktorej krajiny ale my nie sme proti e, nejakej varšavskej zmluve. My sme aj proti každej forme spolupráce vo vojenskej oblasti. V posledných rokoch to stále ukázalo, že to nevedie nevyhnutne k mieru. Ja si myslím, že niektorí považujú členstvo v NATO za e, odôvodnené, ale ja mám pocit, že skúsenosti nás učia, že to vedie stále len k ďalšiemu napätiu a k ďalším vojnám. Preto si myslím, že vstup do NATO je nesprávnou cestou. Ďakujem a teraz pani Lunaček. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A dovolte, aby som sa mene zelených poďakovala pánu Tanokovi za dobrú správu, ktorá rieši aj pozitívnu budúcnosť Montenegra z hľadiska e, e, pokroku dosiahnutého na ceste k integrácie do EÚ. Taktiež oceňujem, že kritizujete tam, kde naozaj treba kritizovať, ako je to napríklad otázka korupcie, organizovaný zločin, ako aj situácia médií, občianskej spoločnosti sú tu niektoré body, kde by sme boli radi, aby ste to povedali silnejšie, napríklad boj proti korupcii, tak tam otázka privatizačných procesov je vec, ktorá by mala byť spomenutá, pretože to je jeden zo zdrojov korupcie v regióne. Takže to je jedna z vecí, čo by sme chceli posilniť. Taktiež si vážim, že žiadate vyššiu parlamentnú kontrolu. Myslím si, že my ako poslanci by sme mali vždy na tom bazírovať, ale predsa len sú tu ešte určité detaily, ktoré by som chcela doplniť do správy. Napríklad že práca protikorupčného výboru v parlamente je zablokované, pretože väčšina vládnych strán a poslancov mm, a v ňom nie je neodráža situáciu v pléne. A v takomto výbore by mala mať svoj priestor aj opozícia, aby sa jeho činnosť nemohla zablokovať. Takže v takomto duchu budeme mať niekoľko pozmenujúcich návrhov. Taktiež som veľmi rada, že ste tam zapracovali aj ekologické otázky. Vieme, že Čierna hora sa označuje za ekologickú krajinu, ale predsa je tam ešte niekoľko vecí, čo treba zlepšiť. Takže sa veľmi teším, že ste tam dali otázku biodiverzity e, pre e, dôležitú oblasť zimoviska vtákov, ale keby ste mohli aj prijať pozmenujúce návrhy k otázke plánovania, veľkých a e, stredných e, elektrární, vodných elektrární. Mali sme to aj v poslednom uznesení. Ide tu o plány na rieke Morača, veľké hydroelektrálne a, a potom je tu potrebná otázka strategického plánovania mm, veľkých aj mm, stredných hydro, elektrárni. Zdá sa, že zatiaľ tu nič také neexistuje. Takže v takomto duchu naše pozmenujúce návrhy. A potom ešte jedna vec na to. Ja si myslím, že v správe o pokroku na ceste do EÚ otázka na to by nemala byť uvedená. A keď niektorí moji kolegovia povedali, že NATO je zárukou stability, tak ja nie som za to, aby sme mali kdekoľvek rastúci vplyv Moskvy, už vôbec nie na Balkáne, ale musíme povedať, že ruskí investori už investujú na vysokej úrovni v Montenegro, v Čiernej hore, takže ja neviem, prečo by sme sa mali momentálne bať Ruska. Takže ak parlament s väčšinou chce mať odkaz na NATO, tak prosím to e, uvedte aj tak, že má byť aj referendum o tomto vstupe, tak ako chceme mať referendum o tom e, v Británii, že či zostanú v EÚ. Takže ja si myslím, že to je jedna z vecí, kde by sme sa mohli snažiť o dosiahnutie nejakého koncenzu. Ďakujem. Takže teraz dáme slovo ďalším poslancom. Minútu a pol. Prvý je pán Schaffhaus. Áno, pán predseda, ja zvyčajne sa vyjadrujem v mene mojej politickej skupiny. A musím zdôrazniť eh, správu pána Tenoka, ktorý veľmi do, ktorá veľmi dobre opisuje situáciu. Zdôrazňuje tam v bode 3 poli, chaotický politický život, kraj v krajine 8, e, eh, znepokojujúca úroveň korupcie, 11, organizovaný zločin nie je monitorovaný, 15, e, e, nie je sloboda tlače, 18, E, opätovne sa vráca e, k e, rómskej menšine LGBTI, ale ja by som bol rád, keby tam bola zmienená aj duchovná a kultúrna identita krajiny. Dobre, samozrejme, treba spomenúť menšiny, ale treba spomenúť aj dedičstvo kultúrne a duchovné. Ďalej sú tam slabosti v oblasti zmluvného práva. Tá správa je dobre urobená, ale všetky tieto dôvody nás vedú k tomu, že budeme hlasovať proti NATO. Musím zdôrazniť, že e, Európa by mala hľadať skôr súzvuk ako rozdielovanie Európy e, na dve časti. A my sme mm, nie práve v dobrej pozícii, keď hovoríme, že chceme jednotu a mier, ale pritom vždy chceme e, rozdeľovať Európu na dve časti vo vzťahu k Rusku. Musím povedať, že to nie je dobrá politika, to slúži záujmom Američanov a nie záujmom Európy. Ďakujem. Thank you, Mr. Plenkovič. <clears throat> Hvala lepa, kolega. Ďakujem veľmi pekne, len niekoľko slov, ktoré sa týkajú tejto správy. Dovolte, aby som v prvom rade poďakoval pánu Tanokovi za veľmi dobrú správu k Čiernej hore. Myslím si, že je dôležité zdôrazniť, že Čierna hora je skutočne poprednou krajinou pri v rokovacom procese. Otvorilo sa už 20 kapitol, dve sa predbežne zavreli. Pred niekoľkými dňami dostala pozvanie od NATO na vstup a myslím si, že to je veľmi dôležité pre strategické vzťahy v tejto časti Európy. A treba to zohľadniť aj v správe. Myslím si, že je dobré, že pán Tanok to tu uvádza. Potom vnútorná politická situácia, tak ako aj v ostatných krajinách v regióne. Videli sme to v Macedónsku, v Kosove, Albánsku. Už došlo k protestom, avšak EU e a Čierna hora sú kľúčoví aktéry a to bude viesť k demokratickým voľbám a k podpore e, e, Čiernej hory na jej demokratickej ceste. Teraz pán Pisula. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vítam správu pána Tenoka ako veľmi vyvážený text. Správa o pokroku Čiernej hore uvádza, že sa otvorilo 20 kapitol a to je jedna z mierky úspechu. Teraz by som chcela hovoriť o pozvanke Čiernej hory do NATO. Ja som predstaviteľka Chorvátska a teším sa, že k nám vstúpi nový člen. Pred 20 rokmi sme mali v tejto mojej vlasti E, agresívnu situáciu e, rôznych štátov v tomto regióne a ja sa teším, že e, sa to bude stabilizovať týmto spôsobom. Musíme mať aj otvorený dialog v otázke reforiem s verejnosťou. Reformy ovplyvňuje vláda, ako aj opozícia ich vzťahy a ja dúfam, že tá situácia sa ukludní. Teraz pani Sulika, ďakujem veľmi pekne. Teším sa e, tejto správe, vítam ju a ďakujem pánu Tanokovi za vyvážený prístup. Pokrok sa do, dá dosiahnuť, ukazuje to počet otvorených kapitol, ale mám ešte otázky. Poprvé sa chcem spýtať Eh, k pozvanke do NATO a k tomu, či to má byť v texte. Ja hovorím za Chorvátsko, to je susedná krajina, ale chcem zdôrazniť nasledujúce. Uvádzate viacero názvov mien, eh, otázky eh, tlače a podobne, ale prečo nehovoríme aj o hraniciach? E, máme otvorené otázky týkajúce sa hraníc medzi Chorvátskom a Čiernou horou. E, Crnogorských e, logora, koji nisu dobili... Tí, čo sú v Čiernej hore, neboli a boli poškodení počas e, minulého vývoja, nedostali primerané odškodnenie doteraz. Hovorili sme o tom minulý rok a táto situácia sa nezmenila. Pokiaľ o kapitolu slobody tlače, tak médiá sú v Čiernej hore hlboko rozdelené. Existujú etické normy, ale treba tú situáciu zlepšiť a to aj žiadate. Preto to vítam. Teraz pán Kukan. Ďakujem veľmi pekne. Gratulujem kolegovi Charlesovi Tanokovi, že ako vždy uviedol správu o Čiernej hore na vysokej úrovni. A keď hovorím vysoko kvalitná správa, tak spomína všetky pozitívne výsledky krajiny, ako aj v rovnakej miere problémy, veci, ktoré musia ešte riešiť, aby sa pohli vpred Kolega to robí spôsobom, ktorý povzbudzuje vládu Čiernej hory pokračovať v ich dobrej práci, ktorú doteraz odvádzajú. Mali by sme im pripomenúť, že sú vodcami, vedú lídrami v rozširovacom procese v regióne. Nemáme to uviesť ako kompliment, ale ako pripomienku ich zodpovednosti, ktorú na seba zobrali a nemali by nás sklamať. Myslím, že treba aj spomenúť, že existuje 100% súlad so zahraničnou politikou EÚ a pozvanie do NATO podľa mňa posilní európsku integráciu, integračné ambície tejto krajiny. Ďakujem. Ďakujem. A teraz dávam slovo predstaviteľovi komisie na stručné vyjadrenie. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za slovo a myslím, že nemusím povedať veľa k tejto správe o pokroku. Jediná vec, ktorú chcem spomenúť, je, že zdôrazňujeme otázky právneho štátu a to kľúčové posolstvo je, že pokrok v oblasti právneho štátu ovplyvňuje aj tempo ďalších rokovaní o, o vstupe, o pristúpení. Hovorilo sa tu o sprievode LGBT e, v Nixiče to malo byť, ale túto nedelu 13. decembra bude v Podgorice takýto sprievod. Ja by som chcel vás troška informovať o situácii, ktorú vidíme medzi politickými stranami, ako aj iniciatívu predsedu parlamentu na posilnenie dialogu medzi stranami. Ako viete, komisár Hahn podporuje túto iniciatívu, ale veľmi jasne povedal, že to neznamená, že sa zapojíme do mediácie. Riešenie musia dosiahnuť černorské strany samé. Stretnutie sa už konalo 1. decembra vytvorila sa pracovná skupina, ktorá zaobe, sa zaoberá otázkou povedzme volebnej legislatívy, kontrolou verejných fondov a kontrolou médií. 4 decembra bolo ďalšie rokovanie jednej pracovnej skupiny, bude pokračovať do 21. decembra, keď sa predstavitelia politických strán stretnú a chcú dosiahnuť dohodu o najlepšom modeli realizácie, implementácie. Môžem povedať, že všetky opozičné strany okrem Demokratického frontu sa zúčastňujú tejto pracovnej skupiny. Demokratický front povedal, že sa zúčastní dialogu len vtedy, ak bude vytvorenie dočasnej vlády bodom programu ale zatiaľ to tak nie je. Ale možno sa to neskôr stane otázkou dňa, keď sa bude hovoriť o realizácii a pláne realizácie, ale zatiaľ to nie je isté. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem a teraz dávam slovo Charlesovi Tánokovi na záverečné slovo. Potom, potom. Ďakujem veľmi pekne kolegovia, ďakujem za vaše teplé, milé slova a e, vítam vaše pozmenujúce návrhy. Nepôjdem cez všetky, ktoré tu teraz zazneli. Na to bola veľmi častá téma. Väčšina mojich kolegov vo výbore ho podporuje. Spomínali a privítali túto pozvanku. Som pre, asi nás neprekvapí, že francúzsky národný front GUE a pani Lunaček nie sú až takí nadšení, ale to už bolo kontroverzné v mojej predchádzajúcej správe, ale prežili sme E, takéto návrhy. Pokiaľ ide o pani Lunaček, tak ja si nespomínam, že by pani Lunaček v minulosti akceptovala podrobné preskriptívne pozmenujúce návrhy na adresu Čiernej hory aj energetického mixu alebo plánovania, environmentálneho plánovania hydroelekt hydrocentrál. Myslím si, že to je vnútroštátna záležitosť vrchovaného štátu Čiernej hory a v zásade musia byť len v súlade s aký a ja nehovorím, ja nie som v situácii, aby som povedal Čiernej hore, že majú mať referendum o NATO. Krajina to má rozhodnúť sama o sebe, tak ako sme sa my rozhodli, že budeme mať referendum o zotrvaní v EÚ. Proste každá krajina musí rozhodnúť svoj, e, svoju cestu k tomu, ako sa rozhodne o vstupe či nevstupe do NATO. Ostatné veci boli pripomienky k tomu, čo som tam zahrnul, ako boj proti korupcii, sloboda médií, nezávislosť súdnictva, nedostatočné dosledovanie odpočúvacej afektúry, na to povedal Khan Dodds, LGBT, Prime Parade. Veľmi ma teší, že komisia povedala, že sa to uskutoční v Podgorice Podgorici. Pani Suis povedala niečo konkrétne na adresu hraníc e, s Chorvátskom a beztrestnosť trestných činov, vojnových zločinov. Pozrite si pozornejšie moju správu, tam sa e, tam to píšem, ale možno si predstavujete niečo iné. Nový volebný zákon bol tu pozitívne spomenutý, aj to spomínam. Tým som asi reagoval na väčšinu otázok a Čierna hora je veľmi dobrý príbeh, ktorý ukazuje, že robia všetko, čo môžu v tejto ťažkej, zložitej situácii a viacerí zás povedali, že moja správa je vyvážená správa, ktorá oceňuje úspechy, ako aj upozorňuje kriticky na doterajšie nedostatky alebo pretrvávajúce nedostatky. Chcem sa poďakovať veľmi pánovi Kukanovi a za jeho e, veľmi e, milé slova. Má obrovské súsenosti z tohto regiónu, pozná ho pozná tieto štáty. Takže ďakujem ti, Eduard, za tvoje ocenenie a teším sa na vaše pozmenujúce návrhy, aby sme mohli pokračovať e, v tejto diskusii. Thank you, fine. Ďakujem. Na záver chcem pripomenúť, že lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov je 13. januára 12 hodín. Tým uzatváram bod číslo 4 a teraz si urobíme krátku prestávku a potom budeme, e, sa vrátime k bodu číslo 5.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 Welcome back, ladies and gentlemen. Vítajte, e, dámy a páni, vážení kolegovia. Čaká nás bod číslo 5. Egypt. Budeme diskutovať s About... pánom Kostelom o Jordánsku, Syrii a Egypte bude nás informovať o výsledku egyptských parlamentných volieb a o súčasnom politickom dialogu medzi EÚ a Egyptom. Zaujímajú nás výsledky egyptských parlamentných volieb. Ako viete, od roku 2012 parlament nezasadá. Podľa novej ústavy bola horná a dolná komora parlamentu zlúčená a my plánujeme 6. a 7. februára budúceho roku navštíviť s delegáciou AFED práve Egypt. Navrhujeme, že budeme spolupracovať s novou egyptskou reformnou e, stranou, ktorá podporuje výmenu kapacít. My by sme chceli spolupracovať e, pri zakladaní parlamentných výborov aj v Egyptskom s egyptským parlamentom. To by malo zlepšiť fungovanie právneho štátu a súdnictva. A dnes nás zaujíma, ako vyzerá legislatívna situácia v krajine vzhľadom na to, že tam parlament roky nefunguje a ako vyzerá zákon o mimovládnych organizáciách a protestoch. Pokiaľ ide o politický dialog, tak my sme navštívili Káhiru. V novembri a za Európsku komisiu nás pán Kostelo bude informovať, ako tam situácia vyzerá, ako vyzerá situácia v krajine v oblasti legislatívnej a v súdnej. V Egypte bola nedávno aj pani Mogherini tiež v novembri a diskutovala o záležitostiach vnútra, spolupráci, o regionálnej situácii, migrácii a riešila aj otázky ľudských práv so všetkými egyptskými partnermi, zdôrazňovala potrebu boja proti terorizmu a utužovanie právneho štátu. Vítajte, pán Kostelo, dávam vám slovo. Thank you, Chairman. Um... Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že je veľmi vhodný okamih na diskusiu o Egypte vo vašom výbore. Ďakujem vám za pozvanie a budú ma zaujímať vaše názory a vaše vyjadrenia. Voľby ešte teraz prebiehajú, aj keď väčšina už skončila 15. a 16. decembra e, sa skončia niektoré druhé kolá. E, na odvolacom súde sa riešia odvolania a stiažnosti. Naši odborníci v rámci misie uzavreli, že voľby boli predovšetkým skôr tak administratívnou ako verejnou záležitosťou účasť bola nízka, najmä medzi mladými ľuďmi a pokiaľ ide o perspektívy, tak 125 poslancov bolo zvolených z kandidátnych listín strán a 148 to boli individuálne kandidátky. Poslanci musia byť vymenovaní prezidentom 28 kresiel je pre nich rezervovaných. Pokiaľ ide o tendencie vývoja v krajine, a to čerpám e, poznatky e, z expertízy našej misie, administratíva volieb nebola celkom transparentná. Bolo ťažké zlúčiť záverečné konečné výsledky a vzhľadom na to, že som e, povedal, že tie voľby mali skôr taký administratívny charakter, tak volebné výbory viedlo 16 tisíc sudcov, ktorí riešili odvolania a sťažnosti. Nízka účasť najmä medzi mladými ľuďmi, o tom som už hovoril, ale nedá sa povedať, že to boli len či ste starší alebo prevažne starší ľudia, ktorí volili. Celkové sa volieb zúčastnilo približne 28 ehm, kampaň bola zmiešaná, islamská prebiehala najmä v mešitách. Neexistuje žiadny úrad pre reguláciu médií. Internetová kampaň nebola blokovaná zákon o protestoch dospel k tomu, že sa mohla presadiť aj opozícia. Vo volebnej kampani protestný zákon a zákon o teroristických organizáciách a legislatíva e, pre boj s terorizmom vytvorili taký predvolebný kontext, ktorý skomplikoval účasť voličov Mnohí, mnoho aktivistov a oponentov bolo umlčaných, ocitli sa vo vezení. V parlamente bude väčšie zastúpenie žien a viac poslancov bude menovať prezident. Zdá sa, že najviac vo voľbách stratili salafisti, islamské ľavicové a strany a bývalí Mubarakovi stúpenci si takisto vo voľbách nepolepšili a doporučenie expertnej misie bude, e, odovzdan, e, budú odovzdané e, egyptským úradom tak, aby rozšírili verejnopolitický e, priestor a pripravili tak pôdu pre budúce voľby. Napriek všetkému tomuto je dôležité, že parlament vznikol, že existuje, pretože jeho existencia je veľmi dôležitá pre prechod Egypta k pozitívnejšej budúcnosti. Ďalej je potrebné zabezpečiť vyváženosť a poistky politického systému, ktorý je stále poloprezidentský a preto je potrebné zabezpečiť presadzovanie ústavy z roku 2014. Táto ústava bola schválená v referende a obsahuje veľa progresívnych prvkov, ako napríklad e, obhajobu základných slobôd a ľudských práv, ktoré legislatíva podkopávala na úkor stability a bezpečnosti. Článok 156 umožňuje parlamentu retroaktívne pozmeniť alebo zrušiť výnosy až do roku 2014. E, pokiaľ ide o ľudské práva, k tomu sa ešte vrátim, ale chcem najskôr povedať, že zdá sa, že pokiaľ ide o ľudské práva, tak parlament nebude chcieť rušiť výnosy, ktoré boli dočasne počas nezasadania parlamentu schválené, ale je možné, že príde so svojou legislatívou. A teraz odvolieb k všeobecnej situácie a o naše vzájomné vzťahy. Ako ste povedali, pán predseda, vysoká predstaviteľka pani Mogherini 2. novembra navštívila Káhiru a na základe rokovaní došlo k dohode, že znovu zahájime proces v rámci asociačného výboru, v rámci ktorého prebiehal aj dialog o ľudských právach. Ja chcem povedať, že toto je prvý podvýbor, ktorý vznikol e, k politickým záležitostiam v Egypte za posledné roky a to možno považovať za úspech. Vy ste hovorili, pán predseda, že toto je otázka niektorých konkrétnych zákonov, takže ja by som stručne načetol celú problematiku. My sme to takisto nadniesli vo vzájomnom e, dialógu o politickej situácii a ľudských právach v Egypte. Hovorili sme, že zákon o proteste z roku 2013 musí byť zrušený. Rovnako sme povedali, že nová legislatíva, ktorá by mala E, nahradiť zákon o zhromažďovaní z roku 2014 by mala byť nahradená zákonom, ktorý by bol v súlade s ľudskými právami, medzinárodným právom a aj domácim právom. Tento zákon by mal platiť retroaktívne a ľudia, ktorí boli na jeho základe zatknutí, by mali byť prepustení. Zmena článku 78 trestného zákonníka by takisto mal byť tento článok zrušený. Ďalej sme zdôraznili, že zákon 2015 o teroristických organizáciách a boji s terorizmom z roku 2015 by mal byť v súlade s ústavou. Zákon 4084 by mal byť nahradený novou legislatívou na základe širšieho dialógu a konzultácií. A takisto pri rešpektovaní medzinárodných štandard. Nová legislatíva sa pripravuje, ale e, vláda sa bude snažiť kontrolovať financovanie. Egyptská vláda kritizovala Európsku úniu za to, že komplikuje svojimi zásahmi vzťahy e, vlády s mimovládnymi organizáciami. My sme hovorili o zneužívaní trestného zákonníka konkrétne článku 102 o šírení informácií pri narušovaní verejného poriadku a takisto aj článok 108 sme kritizovali. Bolo nám však povedané, že dochádza k demokratickému prechodu. My sme zdôrazňovali otázky sociálnej justície, dostupnosť vzdelávania, Parlament pripustil, že aj tu je ešte potrebné dosiahnuť pokrok a my sme dostali ubezpečenie, že ústava zatiaľ nebude žiadnym spôsobom menená. Čiže je jasné, že je potrebné zrýchliť prebiehajúce reformy, je tam určitý priestor pre ďalšie zmeny a my by sme ho radi využili. My sme teraz dosiahli dohodu, že budeme sledovať tento podvýbor i ďalšie podvýbory o bezpečnosti a spravodlivosti a ešte tri veci. Paralelne s asociačným výborom prebieha aj prieskum politiky susedstva. My sme to schválili pred mesiacom a my sme sa rozhodli diferencovať náš prístup k jednotlivým štátom regiónu. Po zasadnutí ministrov zahraničných vecí sme, e, budú schválené závery a my potom začneme rokovať s Egyptom o tom, ako si budeme definovať budúce vzťahy. Ďalšia vec. Jednou z priorít v našom programovaní finančnej podpory Egyptu e, sú otázky spojené s verejnou správou a zvládnutím a tu potvrdzujem to, čo som povedal, že je potrebné spolupracovať s parlamentom, posilniť ho, pretože to bude veľmi dôležité. Posledná vec, o ktorej chcem hovoriť, je, že vysoká predstaviteľka pri svojej návšteve v Káhire vystúpila na miestnej univerzite a spomenula okrem iného aj to, že priemerný vek v Egypte je 25 rokov. Je to krajina, ktorá má 60 miliónov obyvateľov, čo je obrovský potenciál pre zmenu vývoja v krajine a tohto potenciálu je potrebné sa chopiť. To znamená, že nízka účasť vo voľbách a nízka účasť mladých ľudí je veľmi znepokojivá. Pani Mogherini povedala, že ak mladým ľuďom nedáme budúcnosť, budú nasledovať tí, ktorí sledujú alternatívnu budúcnosť, pracovné miesta, možnosť zabezpečenia živobytia. To je spôsob, ako bojovať s terorizmom. V tejto súvislosti chcem povedať, že robíme maximum preto, aby sme viac spolupracovali v Egypte v tejto oblasti s touto krajinou a aby sme jasne sformulovali svoju kritiku, pokiaľ ide o nerespektovanie ľudských práv alebo zákony, e, s ktorými nesúhlasíme, ale zároveň musíme aj zdôrazňovať potrebu ekonomickej spolupráce, zaistenia mladým ľuďom ekonomickej budúcnosti, pretože to môže byť príčinou obrovských ťažkostí tejto krajiny v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem hovorí pán predseda. A teraz všetci, ktorí máte záujem o túto tému, máte slovo pán Panceri, nech sa páči. Ďakujem. Mm, myslím si, že toto je veľmi dôležité a e, musíme zdôrazniť, že Egypt je pre nás strategickou krajinou na to, aby sme v tomto regióne mohli garantovať stabilitu a preto si myslím, že e, preto je potrebné, aby sme posilnili vzťahy EÚ a Egypta. Mm, to, čo nám povedal pán Costello, tak to je vlastne problematická situácia z politického hľadiska a takisto aj v oblasti práv. E, my máme ten pocit ťažkosti veľmi silný v tomto e, spravodlivom boji, ktorý sa vedie proti terorizmu. Často sa používa práve tento boj ako alibi, aby sa, aby sa presadzovala silná represívna politika, ktorá spochybňuje všetky a ohrozuje práva. Na európskej úrovni máme aj my problémy, E, pri e, poskytovaní istých indikácií. Nakoniec vidíme, čo sa deje vo Francúzsku. E, tisíce ľudí môžeme podozrievať z terorizmu, preto je veľmi ťažké dávať lekcie, keď my máme problémy s vnútornou koherenciou. A preto toto je veľmi delikátna záležitosť. Musíme trvať na tom, aby existovala rovnováha medzi bezpečnosťou, stabilitou a rešpektovaním ľudských práv. Nemôžeme dovoliť, aby Egypt e, neodpovedal pozitívne na otázky spojené s ľudskými právami. Máme tam mimovládne organizácie a všetkých ľudí, ktorých zatkli po manifestáciách, ktoré sa konali v poslednom čase. My na to musíme trvať. A ešte by som rád dodal nasledovné. Myslím si, že tento E, toto vystúpenie pani Mogherini na univerzite v Káhire môže priniesť výsledky lepšie ako Obamové prejavy. A preto je potrebné pre tento región Stredomoria vytvoriť nové perspektívy. Je to ťažká úloha a ja dúfam, že e, e, vystúpenie pani Mogherini bude plodnejšie ako iné vystúpenia v minulosti. Ďakujem, pán Tanok. Ďakujem. Ja by som chcel podporiť časť toho, o čom hovoril pán Pancieri. Egypt je kľúčovou arabskou krajinou s kľúčovou geopolitickou úlohou aj regionálnou úlohou a zároveň dôležité sú aj vzťahy k EÚ. A preto Európska únia musí angažovane pristupovať k tejto veľkej krajine a podporovať ju. Egypt čelí veľkému teroristickému nebezpečenstvu, sú tam veľké problémy najmä na Sinajskom poloostrove. Vidíme tam problematiku s ruským lietadlom v Šarmal Šejku. A sú tam samozrejme aj ďalšie e, teroristické či aktivity na juhu krajiny, e, ktoré majú naozaj e, devastujúce účinky, najmä teda pôsobenie muslimského bratstva. E, návštevu pani Mogherini v tejto krajine nebola pozitívna. E, ja aj moja politická skupina e, víta zahájenie dialógu s Egyptom a takisto vítame aj ten kľúčový signál od pani Mogherini ohľadne vytvárania pracovných príležitostí a perspektív pre mladú egyptskú generáciu. To všetko e, sú veľmi dôležité politické signály vzhľadom na priemerný vek 25 rokov. A pokiaľ ide o parlamentné voľby, tak samozrejme tam nás ešte čakajú výsledky druhého kola. No ale vidíme aj to, ako už uviedol zástupca komisie, e, pokiaľ ide o administratívne voľby, tam nás e, znepokojuje e, znížená e, účasť mladých ľudí, ale potešujúci je nástup žien, ústup salafistov. Dúfajme, že v krajine dôjde k nástupu e, umiernenejších a sekulárnejších názorov. Samozrejme, že my ten, túto oblasť musíme sledovať. Článok 1.6 je veľmi dôležitý, najmä vzhľadom na E, na to, že mm, v krajine je prezidentský režim a teda e, je to ďalšie posilnenie parlamentu a moja politická skupina ECR dokonca vytvorila aj platformu skupin, skupinu priateľov Egypta a ja sa na návštevu tejto krajiny teším, pán Van Dalen. Ďakujem, pán predseda, ja si myslím, že tu je najdôležitejšie to, aby Egypt smeroval k stabilnejšej situácii, aby e, západné spoločenstvo e, v krajine e, a západné smerovanie Európska únia podporovala aj vzhľadom na boj proti Dajšu i na riešenie utečeneckej krízy. Spolupráca s touto krajinou je dôležitá, musíme mať otvorený a dia- e, demokratický dialog s ňou a preto by som sa chcel spýtať, že či tento novozvolený egyptský parlament bude zohrávať dôležitú úlohu pre definovanie politiky krajiny, alebo či to bude len taký nejaký slabší parlament. Ďakujem. Pán Schahauser, nech sa páči. Ja by som rád položil E, mojim kolegom e, takú historickú pripomienku. Kto podporoval arabskú jar? Kto e, pomohol k moci salafistom a muslimskému bratstvu? Kto nedávno nepodporil prezidenta Sisiho, ktorý sa pokúsil a ľudia, ktorí to vedia, že tam sa snažil zavraždiť tohto prezidenta. Vy veľmi dobre viete, že to sú Spojené štáty. Takže opätovne sme konfrontovaní e, s pokusom destabilizovať krajinu, ktorý sa nepodaril. Našťastie, pretože keby e, sa bol podaril, tak situácia v Európe by bola oveľa komplikovanejšia. A to, čo tento parlament robí na podporu laickej vlády, republikanskej vlády, E, pritom hlboko moslimskej, je úplne pozitívne a my musíme pomôcť prezidentovi Sisimu, lebo e, tam ide aj o naše vlastné prežitie, lebo ak on bude zvrhnutý, tak dôjde k totálnej destabilizácii Európy, e, ktorá, a to bude ten najhorší výsledok. Ďakujem. Pán Kán. Ďakujem, pán predseda. Rád by som sa poďakoval aj za túto správu o súčasnej situácii v Egypte. To, čo povedal pán Panceri, môžem podporiť. Je dôležité, aby sme stále sledovali situáciu v oblasti ľudských práv v tejto krajine. Egypt je dôležitou krajinou nie len pre samotnú krajinu, ale aj pre svoj vplyv v rámci celého arabského sveta. A preto by som bol rád, keby e, sa dialog s touto krajinou naďalej prehlboval. Egyptská vláda však musí tiež prísť e, s kvalitnejšími štandardami, a to nie len pre miestnych obyvateľov, ale aj vzhľadom na dôležitú úlohu, ktorú zohráva v celom svete. Je dôležité, aby tieto normy boli nadstavené. Samozrejme, že stabilita a bezpečnosť sú zásadnými prvkami, ale diktátorské režimy to nedokážu presadiť. To je falošný prístup, my to vidíme aj v tomto volebnom procese. Ja niektoré z týchto aspektov vítam, ale Niektoré problémy, ktoré s tým súvisia, ako je napríklad nedostatočná účasť mladých ľudí, ktorí predstavujú budúcnosť tejto krajiny, je znepokojujúca. Nie som si istý, že pokiaľ e, títo nemajú dostatočnú e, legitimitu, či vôbec môže dôjsť k nastoleniu e, stability a to naozaj nenapomáha celej e, situácii E, vy, ja si myslím, že keď sa nie e, tieto náboženské prvky e, sa ne, s nimi nezaoberáme, to hrá práve do karát týmto istým živlom a ja si myslím, že my musíme skutočne dosiahnuť pokrok, pozitívny pokrok v tejto krajine. Bola, bol by som veľmi rád, keby sa Egypt stal e, stabilnou krajinou, ktorá hrá dôležitú úlohu v celom regióne. E... Pán Kostelo, mám ešte na vás jednu otázku. Po, vašich, po vašom vystúpení ste nespomenuli kresťanov a kresťanskej komunity. Takže toto je najviac e, prezekovaná náboženská skupina v tomto regióne. Chcel by som sa vedieť, čo to znamená Znamená to, že sa v situácia kresťanov v Egypte zhoršila, či zlepšila, či je na to nejaké lepšie vysvetlenie. A takisto by som ma poprosiť, aby ste reagovali na viaceré vysvetlenia. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem aj za všetky pripomienky. Teším sa z toho, že všetci sa tu vieme zhodnúť na tom, že pokiaľ ide o strategickú dôležitosť Egypta v regióne aj pre Európsku úniu, je dôležitá. Samozrejme, že sú tu rôzne detaily v tom, akým spôsobom pristupujú k tejto otázke jednotliví poslanci. Možno, že jedna taká myšlienka by bola otázka stability a demokracie a ľudských práv. Samozrejme, že táto otázka sa často e, kladie akoby nejaká možnosť voľby. A ja si myslím, že jedna vec súvisí s druhou. Samozrejme, robím všetko preto, aby sme pomohli Egyptu na ceste k stabilite. To je často z alebo alebo ako pani Mogherini v kariére. Ale dôvod, prečo sme poukázali na situáciu v oblasti ľudských práv a poukázali na to, že je potrebné zmeniť zákony tak, aby sa umožnila širšia účasť to je jedným zo spôsobov, o ktorých si my myslíme, že sa dá dosiahnuť dlhotrvajúca stabilita a boj proti e, radikalizácii ja nevidím protirečenie medzi e, zvyšovaním nášho e, úsilia v zapojenia v krajine a zároveň im jasne vysvetľovať, že kde si myslíme, že sú závažné problémy, ktoré treba riešiť. A my prostredníctvom našich vlád taktiež musíme na tom pracovať. A pokiaľ ide o vašu otázku kresťanov, myslím si, že som povedal, že kampane boli zakázané v mešitách, ale nie v kostoloch. Myslím si, že to tiež vyjadruje, že došlo k určitým zmenám. A ešte, pán predseda, keby ste mi dovolili, by som rozdal e, slovo kolegyni Laure Borisovej, ktorá je e, vedúcou našej jednotky pre voľby. Ďakujem, pán predseda, ale niekoľko, niekoľko slov na doplnenie. Myslím si, že sme preukázali tu účastnica minulého roku v, v, v pozorovateľskej misie na voľby. A budeme mať aj, aj mali sme tam aj menší tím. Boli takisto aj zverejnené odporúčania a takisto sa asi zopakujú aj v tej záverečnej správe z tohto roku. Mnohé z týchto spomenul už pán kolega a mnohé smerujú k zlepšeniu právneho rámca. V Egypte tiež skúmame aj, aké sú dôvody nízkej účasti vo voľbách, či boli politické alebo právne dôvody, právny rámec, ktorým, že niektoré politické strany možno boli mm, nedostatočne zapojené či zohľadnené, takže budeme sledovať budúcoročné voľby, aby sme snažili do tohto procesu vniesť viac transparentnosti. sú tam viaceré stiažnosti eh, pred Bovnou komisiou a určite máme asi určité právne neistotu z hľadiska toho, akým spôsobom sa bude tento vývoj vyvíjať, eh, ale určite budeme ďalej s našimi partnermi v Egypte úzko spolupracovať. Týmto skončím, pán predseda a ďalší rečník z komisie, pán Kostelo. Eh, Ešte by som sa vrátil k otázke pána Van Dálena ako sa bude správať egyptský parlament vo vzťahu k vláde. Isté, do určitej miery je to teraz ako čítanie z kryštálovej gule, kým parlament vznikne. A potom možno ten E, to posúdenie bude kombináciou viacerých faktorov. Jedna vec je politické zloženie v parlamente, po druhé je právny rámec, v ktorom bude fungovať a či sa tam niečo zmení. A po tretie koľko e, ostatných sú pripravení podporiť prácu parlamentu a posilniť jeho schopnosť e, a vykonať alebo konať alebo plniť svoje úlohy. Takže to je asi všetko. Ďakujem pekne predseda. Ďakujem pekne pán Kostelo. Týmto sme ukončili tento bod programu. Teraz e, prejdeme k ďalšiemu bodu programu. To je číslo 6. informovanie o misie, pozvateľskej misie na voli v Janmare z 8. novembra 2018. Uh, we are having the briefing of the European Union and the European Parliament election observation. Mali sme misiu v jemenských voľbách, ktoré boli 8. novembra. A voľby boli v mierovej atmosfére. Eh, NLD eh, pod vedením Sanky eh, získali takmer 80 kresiel z parlamentu a napriek tomu, že 25 kresilci získalo vojsko po voľbách NLD. Má 60-percentnú väčšinu v dolnej aj hornej komore parlamentu. USDP je druhou najsilnejšou stranou San, podľa ústavy bol e, San Suki e, by mala byť zvolenou za prezidentku. A preto sa ešte očakávajú ďalšie dôležité rozhodnutia, ktoré príjme parlament aj prezident pozorovateľská misia z EÚ, tu tá bola pod vedením Alexandra Graf Lambsdorfa a myslím si, že je teraz e, v poriadku, keby som jemu dal slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vy ste už poukázali na niektoré výsledky a niektoré poznatky. Myslím si, že treba pripomenúť, že tieto voľby v roku, keď máme množstvo kríz, Takže bola to určite historická príležitosť pre túto krajinu. A krajina má novú e, ústavu od roku 2008. Tá tvorila určité podmienky pre voľby, avšak problémom je, že ako ste povedali, že 25 kresiel 25 kresiel sú vyhradených pre vojsko, tak to je naozaj veľký nedostatok v tom volebnom rámci všeobecnom. Predtým v roku 2010 boli voľby, ktoré boli bojkotované e, stranou NLD. Potom v, e, v roku 2012 sa tento proces reformy trochu začal. Boli tam, boli tam aj um, regionálne voľby ale ľudia sú naďalej skeptickí e, z hľadiska výsledku týchto volieb z 8. novembra. Došlo k viacerým problémom v krajine. Je ktorý boli dosť veľké problémy. Jedna vec, e, právny rámec bol zďaleka neideálny, ďalej nemali ešte skúsenosti, ako vlastne robiť alebo voľby po celej krajine, nemali ani obce dostatočné poznatky, znalosti o tom, nebolo ani celkom jasné, že či vôbec um, tieto orgány boli schopné zvládnuť, e, ale či aj mali mo- právomoci um, viesť voľby a či výsledok bol e, zrešpektovaný. Všetky tieto veci boli nejasné. Ešte pred voľbami tiež bola taká situácia, že v niektorých častiach krajiny sú dotknuté etnickými konfliktami a prírodnými katastrofami viacerými, takže je tam viacero rôznych negatívnych javov, ktoré podstate pridávali ešte k tým ďalším iným problémom vo lieb. Napríklad e, takisto sa volebná komisia snažila kom, skomputerizovať, respektíve digitalizovať e, zoznam e, voličov a ľudia tiež neboli, niektorí všetci neboli na zoznamoch. E, Takisto boli určité obmedzenia z hľadiska slobody zhromažďovania, čiže niektoré strany nemohli mať zhromaždenia a tiež bola tu otázka, obava o určité násilie a tiež sa tu, boli tu obavy, že sa opäť e, oživia radikálni buddhisti. Ja viem, že v Európe to znie ako paradox, ale je, existuje radikálna na, na, na, nacionalistické buddhistické hnutie Mavata v Mianmare, ktorí oslavujú v e, oslavu e, raz a náboženstva. Čiže mm, až tak e, veľmi sa táto skupina moslimskej venčine nepozdáva. Nuž, dobre bolo, že Európska únia bola pozvaná. To bolo prvýkrát, e, kedy boli medzárodní pozorovatelia pozvaní. Ja som viedol misiu 120 ľudí To bola misia, na ktorej sa zúčastnili celé európske inštitúcie. Povedala som to aj na plenárke. Um, boli, medzi členmi boli aj zástupcovia členských štátov alebo aj z komisie. Nemali sme medzi sebou nikdy žiadne problémy, ani členské štáty e, nevydávali žiadne tlačové rozhodnutia počas volieb, ale boli, dodržali to príslušnú tichovo, ktoré bolo potrebné až do konca volieb. Napokon sa účasť ukázala, že bola oveľa vyššia, než každý očakával, čiže to asi 70 voľby boli mieru milovné výsledky, keď sa objavili naozaj preukázali, že obrovský výsledok pre NLD Sansuki a, a a tí, čo prehrali, akoby veľmi rýchlo akceptovali. E, mnohých čast, no, mnoho, často je správanie sa tých, ktorí prehrali voľby, e, veľkým, väčším problémom po voľbách a tu akceptovali svoju prehru veľmi demokraticky, vyhlásili, že každý by to mal takto učiniť. Sú tu určité prvky v celkovom úraze, ktoré sú komplikovanejšie. Určite spomenul som tých 20 do 25 čo je rezervovaných eh, pre vojsko, čiže oni budú mať asi 60 kresiel kvôli tomuto, tejto podmienke a nebude ani jeden moslimský kandidát zastúpený v parlamente v krajine, ktorá má populáciu asi 5 až 10 e, tvoria moslimovia. Tak e, to bol trošku taký prvok, ktorý my sme kritizovali priamo e, v teréne, pretože súviselo to aj s potvrdením občianstva pre, pre tých, ktorí sú v parlamente, e, tí, už aj ktorí boli členmi parlamentu, nemohli opäť kandidovať, pretože ich e, rodičia napríklad e, alebo nevedeli dokázať pôvod svojich rodičov, Zúčasť žien sa zdvojnásobila, takže ešte to stále nie je úplne ono, ale už to ide správnym smerom a pokiaľ ide o budúcnosť, jedna vec je jasná, že ľudia v Mianmare volili zmenu a tú zmenu chcú vidieť. Preto zmanéžovanie toho prechodu, to je tá veľká výzva, pre ktorou krajina stojí. Energie Edida je prezidentom a sú tu ešte ďalšie výzvy, ktoré sú pred NLD. NLD tiež eh, v podstate je stranou, ktorá nemá politický program, nevedia hrať túto úlohu lídra, chýbajú im viaceré koncepcie v rámci politickej práce. To je jedna vec. Druhá vec, e, zatiaľ čo tí, tá moslimská menšina bola akoby vytlačená, tak e, NLD sa snažili e, robiť kampaň aj v takých etnicky zmiešaných regiónoch a budú, nevšetkým, nevšetkým to podarilo, takže budú musieť ešte toto prekonať, e, aby sa teda priblížili k tým iným etnickým skupinám. Ďalej e, tiež bude musieť sa udieť tá zmena v ústave, aby sa zrušilo tých 25 rezervovaných pre vojsko. Čiže z viacerých odporúčaní, ktoré som teraz spomenul, tie budú v našej záverečnej správe, ktorú do krajiny pred vyšleme, či pošleme ju asi koncom marca. Určite tých 25% pre vojsko to určite nie je v súlade s um, demokraciou a aj určité obmedzenia, kto môže kandidovať. Takisto som nespomenula aj predtým, napríklad e, je Eh, obmedzenie pre človeka, pokiaľ jeho deti sú eh, príslušníci iného členského štátu a napríklad to aj týka Aung San Suu Kyi, čiže budú musieť zmeniť ústavu a, aby, pretože táto politická situácia je naďalej ešte veľkou výzvou, ale doteraz eh, tie voľby nám dávajú dôvod na nádej, že krajina pôjde správnou cestou. Ďakujem pekne a môžete sa mi klásť otázky. Ďakujem, teraz dám slovo Anne Gomeš, ktorá bola šéfkou za misiu Európskeho parlamentu, áno. A bolo to veľké privilegium pre mňa aj s kolegami, ktorí sa jej zúčastnili. Všetci boli vysoko zúčastnení a tiež sme mali dobrú spoluprácu s Alexandrom Lambsdorfom a môžem podporiť plne to, čo povedal, že to bola misia, ktorá naozaj e, fungovala. Mali sme dobrú podporu nielen od nás, ale aj z komisie, od miestnych delegácií. A tu musím povedať, že to bola pomerne mladá delegácia, ktorú tam máme. Ešte tam asi len dva roky a v takom kom- komplikovanom kontexte sa im podarilo nám zabezpečiť e, naozaj, aby sme sa mohli aj stretnúť e, s účastnými e, stranami a pochopiť, o čo ide. A naozaj voľby boli zorganizované veľmi dobre. Niektorí z nás hovorili, že to bol jeden z najlepších volieb, čo sme videli, ale boli tam určité obavy, na ktoré poukázal aj Alexander Lambsdorff. A uh, odstraniť tie znevýhody voči niektorým etnickým skupinám, ako napríklad sú moslimská komunita v niektorých častiach krajiny. A tiež bol tu aj systém pred hlasovania, prednostného hlasovania, ale celkovo to všetko vyšlo na veľmi dobré. A musím e, tiež zdôrazniť, akú mimoriadnú úlohu zohrali e, ženy. Ženy tam hrajú kľúčovú úlohu, aj keď len 10 žien bolo zvolených, ale e, väčšina účastníkov, pozorovateľov boli ženy a naozaj úžasný výkon podali Isté, treba veľa urobiť eh, z hľadiska toho vnímania eh, obyvateľov Myanmaru, z hľadiska ich, eh, ich sebavedomia. Čiže volebno, aby boli volebné, čiže volebné miestnosti, aby naozaj boli všade rovnaké a rovnako fungovali dobre. Toto bolo vďaka e, veľkej časti ženám. No a tiež pokiaľ ide o tú otázku reakcie na um, neočakávaný naozaj veľmi silný výsledok pre NLD a, a to bolo naozaj pozitívne, ale myslím si, že tiež musíme aj pochopiť, že tento proces e, prechodu v Mianmare je proces, e, po ktorom e, potom, po tomto procese vlastne tiež túži aj vojsko a to je hlavná inštitúcia, ktorá v krajine je. A táto zmena, alebo táto možnosť zmeny, tá e, sa týka aj strategického preorientovania krajiny pri, pre, pri približovaní sa k svojim susedom, ako je napríklad Čína a podobne. Čiže naša Európska únia reagovala veľmi dobre, myslím si, že rýchlo, je to správnym smerom, deje sa to, čo sa má diať aby sme zabezpečili, my sme zabezpečili našu účasť. Dôležitý takisto bude aj follow-up, teda tá následné konanie. Tiež by som chcela spomenúť kolegu Bettinyho, ktorý po misii sa vrátili, išiel navštíviť e, Myanmar ktorí bojovali v ostatných susedných krajinách ako utečenci. Toto je ďalší faktor či uhol, ktorý treba naozaj na to poukázať a to sú naozaj veľké výzvy z hľadiska celonárodného zmierenia a toho mierového procesu, ktorý Európska únia podporuje. Je to veľká výzva, lebo je to kritické pre vládu, demokratickú vládu a osobitne z pohľadu týchto varovných trendov, o ktorých hovoril aj Alexander, veľmi eh, drzej xenofóbnej skupiny eh, týchto buddhistov, ktorí uplatňujú veľmi silný nacionalizmus a majú trošku určité napojenia aj na vládnúcu vojenskú zložku. No už ale určite ústava sa musí zmeniť, lebo uh, Samozrejme, že to je nedemokratické, nie je možné rezervovať 25 e, kresiel pre vojsko a podobne. To určite nie je demokracia, ale veľká e, výzva takisto bude, či keď táto strana, ktorá naozaj tak e, takým hrmotom naozaj vyhrala tieto voľby, či naozaj bude schopná vládnuť, pretože nemá dostatočnú štruktúru. Je tam, tam na, na líderka San Suu Kyi e, s jej poradcami a potom je tam masa mladých ľudí nadšených, ale tam chýba to prepojenie takej strednej vrstvy. Takže budem sa tešiť na príspevok aj našej ďalšej členky Judith Sargentini, ktorá takisto pripravuje pilotný projekt v podpore v v súvislosti s voľbami alebo podpora demokracie v súvislosti s voľbami a skúma, akým spôsobom by sme mohli fungovať tak, aby sme čo najviac pomohli a určite my musíme pomôcť budovaniu kapacít, to znamená budovanie kapacít aj politických strán a tým pádom aj tejto strany NLD a tiež e, pokiaľ ide o demokraciu alebo umožnenie demokracie, znamená to zároveň aj umožniť opozícii fungovať. E, ostatným samozrejme mimovládnym organizáciám, médiám a tak ďalej. Ešte počas tlačovej konferencie som sa dotkla otázky, o ktorej hovoril aj Alexander, že to je mimo trochu volieb, ale to bolo súčasť, je, tento, je to vyklačenie či nezapojenie mo, moslimskej menšiny a treba teda poukazovať na tú e, potrebu inkluzívnosti a treba to my treba povedať, e, že my rešpektujeme e, stranu, ktorá je demokratická, ale my e, máme trošku ešte vyššie normy z hľadiska toho, čo predstavuje demokratická strana. Ďakujem pekne. Ďakujem, máme veľmi málo času na diskusiu, ale preto vás požiadam, keby ste boli čo najstručnejší. Pán Plenkovič, prosím. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ďakujem Anna za tento briefing k situácii v Mianmarsku z hľadiska volieb koncom oktobra jediný EPP poslanec na AFETE som dnes ja, teraz tu. Takže poviem niečo za tých troch kolegov, ktorí boli v misii, pán Adaktus, Sondjurk a pani Kalniete. Povedali, že sú veľmi e, radi a spokojní, že voľby prebehli v pokojnom prostredí s vysokou volebnou účasťou, čo je dobrým signálom pre demokratické procesy v Mianmare. E, ale e, výsledok ktorý sa nakoniec zobrazil v počte kresiel v parlamente, ukazuje, že ústava je nedemokratická a výsledok volieb nie je priamo odrazený v zložení parlamentu. Ten, tieto voľby boli len prvým krokom k demokra- demokratizácii Mianmaru. Je to proces, ktorý je poznačený 50 rokmi vojenskej diktátory je to krajina, ktorá je v zlom stave, ktorá potrebuje novú infraštruktúru. Viac ako polovica e, obyvateľstva nemá prístup k elektrickej energii a aj ďalšie oblasti života. Cesty sú nedostatočné, zásobovanie tým trpí. A nedostatočne vybudované prístavy tiež bránia vývozu hospodársky vývoj sa pomaly rozvíja, mnohé hrozby sa pomaličky odstraňujú a my ako EU parlament by sme mali pomôcť novej zvolenej vláde a parlamentu pokračovať na svojej ceste k smerom demokracii. Mali by sme podporovať najmä demokratické e, systémy, ktoré režimy, programy, ktoré fungovali v iných krajinách. Ďakujem, budem veľmi stručný. Súhlasím. Súhlasím s tým, že e, správa, ktorú e, súhlasím so správou, ktorú predniesli kolegovia. Ja som sa prvýkrát zúčastnil takejto volebnej misie a bola mimoriadne zaujímavá. Myslím si, že E, je to vďaka kreditu našej šéfky delegácie Anny Gomeš, ktorá sa skutočne veľmi angažovala a odvedla kolosálnu prácu a úžasne zvládla celú misiu. E, táto krajina vlastne sa blíži k demokratickej e, ceste so všetkými negatívami, ktoré tam môžu byť E, voľby prebehli veľmi dobre, ľudia si uvedomovali situáciu, vedeli, aké výzvy pred nimi stoja a chceli e, byť súčasťou historickej etapy ich krajiny, o ktorej ja verím, že je, e, že je nezvratná. Áno, mal by to byť nezvratný, ale prechodný proces a preto je potrebné ho podporovať pretože to je proces, ktorý má základ v boji, základ, základ boji San Sansuki a ďalších e, protagonistov. A samozrejme, že e, boli tam aj vojaci, aj, aj civilná vláda a musíme si ale uvedomiť, že počas dlhých rokov v tejto krajine vládli vojaci. Ale teraz sme skonštatovali istú, istú rovnováhu. E, vojaci ešte stále, bohužiaľ, e, si držia e, veľkú časť moci, ale našťastie nedošlo tam k nejakým e, treniciam. Je potrebné vykonať e, ústavnú reformu, ktorá by sa mala uskutočniť na základe vzájomnej e, dohody. Boli tam isté ťažkosti, e, od, lebo víťazná strana ešte stále nemá svoj program. My sme sa stretli e, s jedným demokratickým generálom, ktorý má skutočne vysoký kredit v krajine, ale ešte stále e, volieb nepredložili žiadny ani ekonomický, ani sociálny program a vidíme, že vlastne investície, ktoré boli realizované e, v Mianmarsku, tak stále tam ešte pretrvávajú problémy. Ďalej stále tam pretrváva vojna. Nejde tu len e, problém začlenenia všetkých etník, ale je tam stále vojna. E, mier sa podpísal len z 10 tisíc bojovníkmi, ktorí prináležia k niektorým etnikám, ale je tam ešte 60 tisíc ďalších bojovníkov, ktorí patria k ďalším organizáciám. Takže Európska únia musí tento veľmi vážny problém riešiť. Máme problém na hraniciach Mianmarska s Tajskom. Tam žijú ľudia bez budúcnosti. Sú v mimoriadne zložitej situácii vo váku, nemajú žiadne práva a potom sú tam aj vážne porušenia eh, ľudských a demokratických práv. Ďakujem, ďakujem, pán predseda. A ja sa chcem poďakovať Anne Gomez, ktorú si veľmi vážim, hovorí pán Tenok, ako aj tomuto prierezovo-stranickému týnu, ktorí tam fungovali ako volební pozorovatelia za e, ich účasť na týchto kľúčových voľbách v Mianmare. Bolo to trňovoku v ASEANe a naše vzťahy ťahy s touto krajinou, e, vojenská chunta, netolerantnosť, nenávistné podnecujúce reči. To všetko boli problémy. Ja si ale nerobím veľké nádeje, že, väčšina men, e, že situácia menšín by sa v krajine nejako rýchlo a rapidne zlepšila. Aj Sang Či povedala veľmi malo o situácii rojnov alebo tých e, iných menších. Ak sa správne pamätám, Kong Sang Suu Kyi sa, nemôže byť prezidentkou, pretože je ženatá za britského občana, i keď je vdova už teraz, je manžel zomrel a má deti, ktoré sú na polovicu Barmania a na polovicu Briti. A v ústave bola takáto takéto ustanovenie, ktoré jej bráni v tejto e, funkcii. E, neviete, ako sa vyvíja situácia, dojde k zmene ústavy, alebo sú tam nejaké rokovania za scénou, ktoré by umožnili zmenu situácie. Ako to vyzerá z pohľadu funkcie prezidenta? Vzhľadom na to, že nám veľmi rýchlo plinie čas, chcem poprosiť ďalších rečníkov, aby boli veľmi strční. Ja budem teda veľmi stručný, ďakujem, hovorí pán Kan. Je jasné, že volebná účasť bola dobrá. Chcem sa poďakovať kolegom, ktorí tam išli na pozorovateľskú misiu. Oblasť, e, ktorá znepokojuje, sú menšine ich účasť, ako aj úspech. E, už dlhšie ma znepokojujú Rohingovia, E, veľmi často počujeme, že ako keby dochádzalo ku genocíde Rohingov. A vôbec ma neprekvapuje, že prevláda pocit, že po voľbách sa veľa toho nezmení, lebo mnohé politické strany, čo sú tam dnes, tam boli aj v minulosti. Potom je tu ústavnoprávna reforma. Je jednoducho nesprávne, že vojenská e, e, zložka má 25% a takto právo veta. Ďakujem. Ďakujem. Anna Gomes, veľmi stručne. Chcem len odpovedať časovi Tenokovi. Myslím si, že to je otázka, Určite, ako to Aleksandr Amtor povedal, je to jedna z tých častí ústavy, ktorá je nedemokratická, ale je tam mnoho ďalších e, vecí, ktoré si vyžadajú tiež e, zmenu, napríklad tých 25 pre, vo, pre armádu a podobne. To je jeden z tých cieľov NPD. Samozrejme chcú zabezpečiť demokratickú správu krajiny a my musíme pomáhať práve s budovaním kapacít, aby to zvládli. pretože sú tam veľké problémy aj štruktúrálneho charakteru. E, lebo ani politická strana, víťaz, e, víťazná politická strana nemá vybudované svoje štruktúry. Pán Lambsdorff, táto široká dohoda o strategických otázkach je, čo sa budeme musieť zaoberať. Na záver chcem povedať, chcem sa poďakovať po rade e, delegácii EP pod vedením Ani, fungovala veľmi dobre a po druhé bude rozhodujúce zachovať zaangažovanosť EÚ v, v procese transformácie Včera som vás práv v PS e, alebo predčerom, a mm, takže myslím si, že budeme aj naďalej sledovať túto krajinu a pomáhať jej na jej ceste vpred. Ďakujem. Ďakujem. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu a to je výmena názorov s Jasinom Ibrahimom, tuniským ministrom pre investície, medzinárodnú spoluprácu a rozvoj. Vítam vás tu Tešíme sa, že ste tu medzi nami, pán minister. V prvom rade vás vítam na tejto výmine názorov s poslancami z Výboru pre zahraničné otázky. A chcete nám predniesť strategický plán reforiem na rok 2016 až 2020. Taktiež vám chcem vyjadriť našu účasť e, a kondolovať k stratám z hanebných útokov 24. novembra v Tunisku, čo už bol tretí takýto útok tento rok. Na začiatok by som vám chcel povedať, že sú tu aj štyria poslanci tuniského parlamentu, zástupcovia ľudu a sprievodná delegácia. Vaša excelencia, tento strategický plán je veľmi ambiciózny, najmä z hľadiska boja proti terorizmu, ktorý ovplyvnil cestovný ruch. A má to dopad aj na obchodovanie s Európskou úniou a EÚ predstavuje závažnejšie, najdôležitejšieho partnera pri vývoze Tuniska 80 Kladiete veľký dôraz na rôzne občianské hodnoty, tolerancia, zmierenie, ochrana rodiny a práv ženy. E, potom sú tam práva detí a mládeže. Demokracia a rešpektovanie ľudských práv majú tvoriť E, základ decentralizácia, lokalizácia, a demokratické orgány sa chápu ako hlavný predpoklad tohto projektu. Je tam uvedená diverzifikácia e, ekonomiky, nárast e, vývozu, zlepšovanie kapacít, rozvoj ľudského kapitála, odstraňovanie rozdielov e, medzi regiónmi v Tunisku, e, E, na pobreží a vo vnútrozemí, ako aj udržateľné spravovanie prírodných zdrojov. Toto všetko je potrebné a je to potrebné aj pre mikrofinančnú pomoc. Skôr ako vám dám slovo, tak chcem vysvetliť, ako vyzerá táto strat- a vysvetlenie, ako bude vyzerať táto strategická reformia. Chcel by som tiež mene tohto výboru povedať, že Tunisko môže počítať s plnou podporou tohto parlamentu a jeho e, úsilia nahradiť demokratický proces. A my plánujeme navštíviť Tunisko 6. až 7. januára. Nech sa páči, pán minister, máte slovo 10 minút, bude to stačiť? Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Za, dovolili mi vybrať si jazyk a keďže tu máme aj poslancov a vy máte všetky technické predpoklady, tak ak by ste dovolili, ja by som si vybral francúzštinu. Dobrý deň, som naozaj rád, že eh, dnes môžem predstúpiť pred vás Chcem sa vám poďakovať za záujem, ktorý venujete Tunisku. My nikdy nezabudneme, že 17. januára 2011, tri dni po úteku zvrhnutého prezidenta, vy ste e, pri otvorení plenárneho zasadnutia venovali prvé minúty práve Tunisku. Privítali ste odvahu tuniského národa a info a dali ste e, nám vedieť, že nám chcete pomôcť pri budovaní demokracie. Nie len, že ste to povedali, ale mnoho návštev, e, ku ktorým došlo počas prechodného e, procesu, e, rovnako ako pozorovateľské misie a návštevy e, tuniskej vlády, vrátane šéfa vládu aj poslancov preukazujú, že táto vôľa e, pomôcť Tunisku pretrváva. Európa vo svojej histórii prežila e, prechodné obdobie viacerých krajín a určite všetci dobre viete, že to nie je ľahký proces. A ako to vyzerá teraz v Tunisku? Prvé obdobie, ktoré sme prežívali e, s, s, konšti, s ústavnoprávnym národným E, zhromaždením. To sa teraz skončilo. V roku, koncom roku 2014 sme mali zvolené e, stabilný parlament na 5 rokov a prezidenta, ktorý bol tiež na 5 rokov e, zvolený. Samozrejme, že sme očakávali teda politickú stabilitiku. Nám sa podarilo nájsť rovnováhu, kde všetky tendencie v spoločnosti a všetky časti prijali výzvu žiť spoločne, ale občas sa e, objavujú divergencie, najmä v oblasti bezpečnosti. A atentáty, ktoré sme tento rok zaznamenali, naozaj e, e, boli výzvami. Chcem sa poďakovať za kondolencie. Bohužiaľ, aj ja vám musím tiež prejaviť moju sústrasť tuniskej vlády k udalostiam, k ktorým došlo v Paríži a k tomu, čo sa stalo e, za posledné mesiace v Turecku, v Európe, v Tunisku a tak ďalej. To dokazuje, že bohužiaľ my všetci čelíme e, veľkému riziku a veľkej výzve, ktorá sa volá terorizmus a spoločne musíme proti nemu bojovať. Za posledné roky sa získali slobodu, slobodu vyjadrovania. Niektorí si myslia, že dokonca my máme akýsi exces tejto slobody, ale naše inštitúcie to vedia správnym spôsobom e, k tomu pristupovať. A teraz my musíme zajsť ďalej. Naše obyvateľstvo začína vyjadrovať istú netrpezlivosť v socioekonomickej oblasti a preto naša vláda sa rozhodla, že sa skoncentruje na sociálne a ekonomické reformy, a najmä, že sa bude venovať programu na budúcich 5 rokov. E, bude to taký rámcový program. E, my sme už vypracovali isté orientačné línie, ktoré vám chcem veľmi stručne predstaviť a my ich chceme e, pretaviť do strategického 5-ročného plánu spolu s reformami, s, s, so strategickými projektami a do roku 2020. Vo februári to bude hotové, v marci, apríli bude predložený v parlamentu a potom 2. a 3. júna bude spustený e, počas medzinárodnej e, konferencie a my dúfame, že budeme mať e, podporu medzinárodného spoločenstva. Ak dovolíte, ja pôjdem teraz priamo E, k slajdu číslo 6. A my sme začali, e, pardon, je to slajd 5, takže ten predchádzajúci, áno, diagnóza e, celého obdobia rozvoja Tuniska. Tunisko zaznamenalo 4-percentný rast medzi 94 až 2010. To môže vyzerať vysoké a je to aj vysoký rast ale tento rast nebol inkluzívny. E, chudoba e, v Tunisku bola dvojpercentná a na konci revolúcie sme mali nielen vysokú mieru e, nezamestnanosti, ale aj rozdelenú krajinu. Mali sme východ, ktorý bol dosť vyvinutý a ostatné časti boli menej vyvinuté. A Revolúcia vlastne vychádzala z centra krajiny a tento neinkluzívny rast bol veľmi drahý. E, pokiaľ ide o mieru nezamestnanosti, tak dnes sa dá povedať, že e, máme tento rok asi 30-percentnú nezamestnanosť. Investície štát veľa investoval, 8% HDP až do začiatku roku 2000 a potom sme začali redukovať. Ben Ali e, urobil veľa zlých vecí, ale 30 na e, miera zadlženosti vlastne e, bola pripísaná HDP a južné a severné regióny m, m, boli postihnuté nedostatkom investícií. Redukcia investícií nebola dobrou vecou. Investície aj privátne sa oneskorili a aby ste mali len predstavu, v Tunisku verejné investície predstavujú 40 privátne tuniské investície predstavujú 44% a 15% sú priame zahraničné investície. A pokiaľ ide o regionálny rozvoj, carte, finalement, vous voyez que effectivement l'ouest et le sud du pays sont nettement moins Regionálny rozvoj na, na pobreží a keď sa pozrieme na medziinstitucionálny rámec, a keď sa pozrieme na tie rôzne paralelné cesty obchodu a výrazné zväč- zvýšenie korupcie a myslím si, že už pred revolúciou boli rôzne e, problémy ktoré majú vplyv aj na budúcnosť. E, takisto aj sociálne politiky prakticky neexistujú. Máme takisto veľmi veľkú strednú triedu. Ale táto stredná trieda bohužiaľ v posledných rokoch schudobnila a to aj napriek 20% tam transferu HDP. To znamená, že ten verejný program sociálneho transferu nebol efektívny. Za posledných 5 rokov sme dosť utrpeli, pretože E, sme mali, e, mali sme vlastne výber, boli tu sociálne nerovnosti, ktoré boli e, vyriešené najmä pokiaľ ide o práce, rešpektovanie práce iných, ale mali sme dobrý raz za posledných 5 rokoch. A to bolo vlastne vďaka spotrebe, lebo in, E, vidíme, že štátne výdavky boli dosť vysoké. Pokiaľ ide o ekonomický model, všetko bolo orientované na pobrežie krajiny, ale toto pobrežie zažilo mimoriadný environmentálny tlak, je tam vysoká miera urbanizácie a sú, máme tam sústredený chemický e, priemysel, e, kde naozaj e, je veľa veľa, e, veľa priemyslu skoncentrovaného a naša situácia v oblasti ochrany životného prostredia je dosť zložitá. Tunisko stále udržiava veľmi pevné vzťahy s Európou, ale naše e, pobrežie v porovnaní s rokom 1996 nie je diverzifikované. Tunisko zosta- sa naďalej e, koncentruje so svojou výmenou na štyri európske krajiny teraz máme tu ďalšie e, slajdy. V budúcnosti e, chceme sa sústrediť na budovanie, rámcové budovanie. E, máme tu isté princípy, inštitúcie sa ešte stále budujú, parlament za posledné týždne hlasoval za najvyššiu, zvolil najvyššiu súdnu radu a najvyšší súd Máme niekoľko dôležitých inštitúcií, ako inštitúcia boja proti korupcii a inštitúcia zabezpečenia budúcich generácií. E, tam sa tiež musíme sústrediť na činnosť v budúcnosti. My chceme zabezpečiť sociálnu stabilitu a vytvoriť klímu, E, sociálneho dialógu, ale bohužiaľ ešte stále sa nachádzame v stave konfrontácie medzi sociálnymi partnermi a zamestnávateľmi, a to aj napriek tomu, že títo partnery e, sú, sú dnes e, e, začlenení do tohto e, národného dialógu. Oni tam zohrali veľmi E, veľkú úlohu a pokiaľ ide o sociálny dialog v podnikoch, tak tam ešte naozaj treba veľmi veľa urobiť. My máme takisto, e, musíme si stanoviť svoj strategický e, plán a my potrebujeme podporovať sociálnu a solidárnu ekonomiku. V tomto smere máme spolu s občianskou spoločnosťou veľmi veľa ambícií a dúfame, že občianská spoločnosť tam zohrá ešte veľa, e, e, e, zohrá veľkú úlohu v budúcnosti. Takže my sme mali v našej vízii, v ktorej sme pracovali spolu so stranami, ktoré podporujú koalíciu. To sú strany vládnej koalície. Máme tam 5 takých rámcov. Poprvé, musíme sa sústrediť na dobré riadenie a na reformný program, ktorý sa spustil pred dvoma či tromi rokmi a musí sa urýchliť. Môžeme prejsť k nasledujúcemu slajdu. Máme tu reformy, ekonomického charakteru. Nám sa podarilo obnoviť verejnú, verejné bankovníctvo. Do parlamentu príde nový e, bankový zákon. E, máme e, fiskálnu reformu, ktorá sa spustila pred tromi rokmi a dnes naozaj pokračujeme v tejto reforme. E, colná reforma, aby sme bojovali proti tieňovému trhu, my sme posilnili náš, col, náš colný systém, aby sme mohli e, bojovať proti e, tieňovému hospodárstvu nielen palicou, ale aj nielen, nielen bičom, ale aj medom. A my budeme teraz diskutovať, ako vyjasniť a zjednodušiť pravidlá prístupu na trh a vytvoriť inštitucionálny rámec, aby sme mohli e, pomôcť E, a aby sme e, mohli i podporiť privátne investície, takisto vzdelávanie, e, profesionálne vzdelávanie, univerzitný systém prechádza reformami. Za posledných 15 rokov sme ostali veľmi zaostali a teraz máme podporný program zo strany Európskej únie. Tam máme veľa ambícií do vzdelávacieho systému. Zdravotnícky systém tam máme e, veľké rezervy v efektívnosti a Spustili sme e, celý celok e, reforiem, ktoré sa uzavrú o 5 rokov. Ako vidíte, tak pracujeme vo všetkých oblastiach a každý sektor má svoj vlastný kalendár na reformy a takisto my mu poskytneme nástroje, aby bol úspešný. My trváme na tom, aby bola transparentnosť, aby občianská spoločnosť dohliadala na to, čo sa deje. My staviame na e, miestne, lokálne a regionálne voľby E, snažíme sa dostať čo najbližšie k občanom a e, k tým entitám, ktoré príjmajú rozhodnutia. E, tuniská ekonomika je považovaná za ekonomiku slabých nákladov, chceme s nej výjsť a chceme využiť našu geografickú pozíciu na to, aby sme sa transformovali na plnovýkonnú ekonomiku. Chceme automobilový priemysel, sme rovnako veľmi dôležitým exportérom v niektorých oblastiach automobilového priemyslu, vyrábame súčiastky leteckého priemyslu, farmaceutický priemysel má veľkú perspektívu, všetko, čo sa týka poľnohospodárstva, má tiež veľmi dobrú pozíciu, máme služby, technológie a Tunisko E, má e, veľké rezervy napríklad pre spoločnosti softverové, ktoré e, sa voči nám obracajú, pretože my sme veľmi blízky vášmu európskemu trhu na jednej strane, ale na druhej strane môžeme byť mostom k africkému trhu, ktorý má veľký potenciál a veľké zdroje. Samozrejme, že v tomto rámci musíme dobehnúť oneskorenie, ktoré je veľké v infraštruktúrach, v logistike a Potrebujeme veľa investícií do tejto oblasti, samozrejme v rámci partnerstva verejného aj e, privátneho sektoru, ale najmä teda vo verejnom sektore. E, ďalej tu máme ľudský rozvoj a sociálne začlenenie. Dnes Tunisko, ako iste viete, naozaj veľmi intenzívne pracuje na právach, na právach žien, chceme ich práva posilniť E, dnes ženy tam predstavujú len 28% vo verejnom živote, ale pred desiatimi rokmi to bolo len 22% a v roku 2020 chceme mať 36% prítomnosť žien vo verejnom živote. A e, naozaj ženská pracovná sila môže priniesť e, rovnováhu aj do pracovného prostredia a vďaka nej budeme môcť čeliť starnutiu obyvateľstva. Máme veľmi ambiciozne programy v oblasti cestovného ruchu. Viete, že teraz cestovný ruch poklesol, ale e, taký prvý zdroj devízie e, e, príjmov Tuniska je transfer od tuniských emigrantov a tí už začínajú zaujímať isté stanoviska voči krajine kultúra kultúra dnes neexistuje alebo nie je dostatočne prítomná vo vzdelávacom systéme, chceme to posilniť a valorizovať viac históriu Tuniska, históriu e, ľudstva. My máme tisícročnú históriu a chceme využiť e, toto zložité obdobie, aby sme diverzifikovali ponuku, aby sme sa venovali archeologickému prieskumu e, dejín Tuniska Máme ambiciozne programy, pokiaľ ide o vzdelávanie obyvateľov v širokom zmysle slova, napríklad v oblasti športu a telovýchovy. Európa nám môže veľmi pomôcť. My musíme e, otvoriť sociálny dialog a nastoliť inú filozofiu, pretože teraz sú tam vzťahy sily, ktoré ho riadia a zamestnávateľia sa musia postupne obrátiť na iný druh kultúry, na participatívnu kultúru a musíme mať participatívnu ekonomiku v čo najširšom zmysle slova. Ďalšie dve alebo tri osy regióny. Dnes, dnes konštatujeme, že štát málo investoval do sociálnych programov v rámci regiónov. Treba elektrifikovať krajinu E, vzdelávať celé obyvateľstvo, treba tam zdravotný systém, ale e, to všetko sme dosiahli, ale e, privátne investície tam neprichádzali. A keď sa pozrieme, tak my nemáme dosť infraštruktúr, ktoré by prepájali tieto regióny s pobrežím, takže to, čo my vyrábame, vyrábame, ale veľa vecí musíme importovať a a my musíme vlastne presadzovať e, vzájomné prepojenie, aby sa výrobky z zemia čo najrychlejšie dostali do prístavov. Takže my sa chceme sústredovať na železničnú a cestovnú dopravu, na koridory, ktoré spájajú regióny z juhu na sever. Chceme prijať pro, program podpory investícií v týchto oblastiach a posledný a nie menej dôležitý bod je zelená ekonomika a tu máme ďalší slajd, to bude pilier rozvoja, strategického rozvoja. V budúcnosti, ako viete, Tunisko je púštnou krajinou, chýbajú nám vodné zdroje a máme naozaj veľké ťažkosti s tým a my budeme musieť e, musíme postaviť fabriky na oceľovanie morskej vody, musíme zoptimizovať naše E, vodné zdroje tak, aby sme mohli e, trochu vody ešte e, doviezť na sever, lebo tá sa nachádza skôr v centre krajiny. Pokiaľ ide o energetiku, tak v oblasti obnoviteľných zdrojov máme oneskorenie, iba 2-3 sú, energie sú z obnoviteľných zdrojov, ale do roku 2020 to chceme, chceme dosiahnuť 12 a my budeme pracovať najmä vďaka partnerstvu verejný sektor, e, privátny sektor. My sme rovnako e, oneskorení v oblasti biomasy a e, spracúvanie odpadov a chceme vlastne tento ambiciózny plán využiť na to, aby sme spustili ambiciozne programy e, pri spracúvaní odpadov. Pokiaľ ide o čističky vôd, máme e, pobreže, ktoré je pod tlakom, lebo to je pobrežie mora, na juhu je skôr púšť a máme vlastne svoj program, ktorý by mal podporovať aj ekologické zložky. Ako e, sa naša schéma rastu e, vyzerá, e, my pracujeme pod tlakom, sú tu rizikové faktory, ale chceme byť čo najpragmatickejší a chceme naozaj tento, aby tento plán bol ambiciózni, chceme oživenie prostredníctvom investícií, chceme vykonať všetky potrebné reformy na to, aby tento plán bol účinný. Začneme rokmi 2016-2017, lebo ako viete, v roku 2015 máme 0,05 rastu a teda e, najmä vďaka tomu, čo sa stalo v oblasti bezpečnosti a v roku 2016 chceme zvyšovať e, a zrýchlovať v tejto oblasti. Tento plán sa bude môcť e, realizovať len vtedy, keď budeme dostávať investície. Samozrejme, že budú tu aj privátne investície, ale e, verejné e, e, investície musia mať prioritu. My chceme privatizovať systém distribúcie, chceme nastoliť väčšiu mieru konkurencieschopnosti, aby z toho mali úžitok obyvateľia. To je tak trochu vízia, ktorú dnes máme. My, chcem, my tu máme také dva pravdepodobné scenáre. Base case, ktorý bude zohľadňovať rizikové faktory a neschopnosť financovať tento program, pretože naše finančné zdroje nie sú bezodné a potom, ak budeme mať dostatočne ambicióznu podporu zo zahraničia a realizačnú e, kapacitu, tak potom môžeme ísť k takému prípadu, kde sa viac priblížime tomuto cieľu. E. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dám slovo pánovi Pancerovi, ktorý je e, vedúcim delegácie s Makrebom. Ja Veľmi pekne ďakujem. Dobrý deň, ja vám chcem poďakovať za e, prítomnosť, pán minister vašu, tu medzi nami. Ja si myslím, že je dôle, netreba vysvetľovať, ako je pre nás dôležité aký je tento proces eh, demokratického prechodu v Tunisku pre nás dôležitý a najmä jeho pozitívne ukončenie. Samozrejme, že my sme pri vás, najmä pokiaľ ide o boj proti terorizmu a chceme takisto prispieť aj v oblasti ekonomickej aj finančnej, ale aj v obchodných negociáciách. Podpora e, ku ktorej sa snažíme presvedčiť e, členské štáty, aj pokiaľ ide o oblasť e, oleja, lebo aj to je pre nás veľmi dôležitý sektor. Investovať, investovať do Tuniska, to je potrebné, je to nevyhnutné a je to potrebné tak z ekonomických, ako aj e, sociálnych dôvodov. Sú tu viaceré okolnosti, viaceré miesta, ale Skutočne, čo je nevyhnutné, to je, aby sme venovali všetku pozornosť Tunisku. A ešte niekoľko úvah. My máme viacero obáv, pokiaľ ide o ekonomický sektor v Tunisku najmä a takisto pokiaľ ide o služby. Ale ďalej rybolov. Rybolov ešte dnes nie je konkurencieschopný vzhľadom na potreby a výzvy a vzhľadom na tie slajdy, ktoré tu boli prezentované, ja si myslím, že sú potrebné ekonomické a sociálne reformy. A ak treba vyslať nejaké posolstvo, tak to je tá, že treba tento proces urýchliť. To je nevyhnutné a nie len pre Tunisko, ale aj pre celú Európsku úniu. Ďalší prvok, ktorý chcem zdôrazniť, v rámci e, finančnej podpory je potrebné e, identifikovať, e, presne identifikovať priority lebo my nemôžeme investovať do všetkého a preto treba stanoviť priority, aby sme mohli garantovať čo najrychlejší rozvoj krajiny. A potom je tu téma decentralizácie krajiny. My musíme skutočne overiť a v teréne zistiť, že naozaj dochádza k reforme inštitúcií, nielen k sociálne-ekonomickej reforme, ale aj k inštitucionálnej reforme, ktorá by mala posilniť všetky regióny krajiny, lebo to je skutočný problém Tuniska, potreba rastu najmä vo vidieckých oblastiach. A ďalší aspekt, ako viete, práve sa vytvorilo zmiešané parlamentné zhromaždenie Európska únia Tunisko, to je veľmi dôležité Koncom januára sa poprvýkrát stretneme a ja si myslím, že to bude veľmi dôležité nielen pre parlamentnú diplomáciu, ale aj pre oba parlamenty, aby mohli spolupracovať na konkrétnych úlohách, aby zabezpečovali prechodné obdobie, aby kontrolovali a sledovali e, nevyhnutné reformy, ktoré musia byť zrealizované. Ďakujem. Teraz pán Kostaldo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Som naozaj veľmi rád a je mi veľkou cťou, že tu môžem privítať medzi nami dnes do poludnia ministra Ibrahima a že môžem povedať niekoľko slov a že mohol povedať niekoľko slov o pláne, ktorý zavádzajú. Je to ambiciózny plán, silný plán a stará sa dobre o budúcnosť. My v EÚ musíme sa postarať o to, že dokážeme pomôcť Tunisku. My sme už pomohli Tunisku významne pri reformnom transformačnom procese a som veľmi rád, že v delegácii sme mohli hovoriť o vyslaní misie, monitorovacie misie aj na miestne voľby, pretože v Tunisku je dôležité postarať sa o to, aby niektoré z tých chudobnejších regiónov, z nevyhodnených regiónov boli lepšie prepojené a napojené na krajinu, aby sa tá reforma mohla lepšie rozšíriť a realizovať. A tu zohrávajú veľkú úlohu miestne orgány práve. A my tam chceme byť pri vás a pomôcť vám. Prečo je dôležité, aby tie reformy, o ktorých sa hovorilo, aby sa realizovali čo najrychlejšie, lebo rozhodujúci je práve časový faktor. Tunisko je a môže byť vzorom pre Severnú Afriku a Blízky východ, ale mnoho faktorov hrá proti tomu. Všetci si to uvedomujeme. Preto je potrebné, aby sa posilnila parlamentná demokracia, najmä tie mechanizmy a tie grémia a situácie, ktoré pomáhajú práce, práci poslancov, aby došlo k lepšiemu vývoju a lepšiemu reformnému procesu. Za nás chcem ešte podať jednu vec. Spomenuli ste niekoľko dôležitých odvetví národného hospodárstva, infraštruktúru, e, diverzifikované hospodárstvo a podobne. Áno, Veľmi je dôležité, aby sme nevsadili karty len na jedno či dve odvetvia. My potrebujeme harmonický vývoj národného hospodárstva, aby bolo aj odolnejšie pri e, reakcii na šoky, krízy, krízové šoky na niektorých konkrétnych trhoch. Pokiaľ ide o príspevky tieňových spravodajcov k spisu o Tunisku, dúfam, že sa mi podarí navrhnúť osobitný investičný fond financovaný EÚ, aby sme mali horizontálne projekty, ktoré prepájajú viaceré e, odvetvia, aby sme občanom mohli ukázať, že naše partnerstvo nie je len obchodným partnerstvom, ale že nám záleží na ľudských právach a na spolupráci medzi ľuďmi, Tunisko má strategickú rozhodujúcu hodnotu, ktorá prekračuje geografickú veľkosť aj demografickú veľkosť krajiny. My tu v Afete si to stále viac a viac uvedomujeme. Vieme aj, keď hovoríme o partnerských vzťahoch, že to nemôžeme riešiť ako niečo druhoradé v porovnaní so západnými partnerstvami. Od vašej bezpečnosti a vašho vývoja závisí aj naša bezpečnosť a náš vývoj a preto verím v túto spoluprácu a myslím si, že je to aj všeobecný názor tohto výboru. Chceme byť naďalej prítomní. Táto spolupráca sa bude ďalej rozvíjať a rozširovať a dúfame, že spoločne sa nám podarí vybudovať solidné politické vzťahy. My sme partneri, my za, stojíme za týmito uh, hodnotami a cieľom má byť zmenšovanie, prehobovanie kultúrnych rozdielov a kultúr. musíme brániť aj tým, ktorí sa snažia vytvoriť medzi námi pri, e, priepasť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Fisers. Ďakujem, pán predseda, pán minister, pán veľvyslanec, drahí kolegovia, členovia Tuniského parlamentu. Aj ja som členom tohto zmiešaného parlamentného výboru delegácie s Tuniskom. Chcel by som povedať, že podľa môjho názoru je Tunisko pravdepodobne jedinou krajinou zo Stredomoria, kde je skutočná demokracia medzi všetkými arabskými krajinami alebo zo so submediteránnej oblasti. Nazdávam sa, že práve preto je, ste pre, je to pre nás veľmi dobrý príklad a pre iných veľmi zlý, pre islamský štát. To znamená, že teraz je treba skutočne robiť všetko preto, aby sa jedna arabská krajina mohla rozvíjať v plnej demokracii. A myslím si, že to musíme podporovať. A ja si myslím, že potom je to jeden skutočný problém, pretože niektoré sily sa určite pokusia zabrániť tomu, e, realizácii toho, čo ste tu tak brilantne vysvetlili, a pokiaľ ide o všetky tieto rozvojové plány pre Tunisko. Vy ste veľmi dobre povedali a máte plné právo pln- mať úspech. E, možno, že niektorá časť e, strednej triedy v Tunisku trochu schudla. Úloha žien je dôležitá, ale táto vôľa ísť dopredu e, je tiež veľmi dôležitá. Vy nie ste veľká krajina a máte všetky predpoklady, aby ste mali úspech. Ja si myslím, že sú isté otázky, ktoré som vám nepoložil. Na jednej strane je tu tá nová dohoda o slobodnom obchode e, smerom ku spolupráci. Ja som členom výboru pre medzinárodný obchod a chcel by som sa spýtať, čo vy očakávate od tejto dohody o obchode. Môj kolega Kastaldo už povedal, treba, treba sa, e, in, treba, treba podporovať Tunisko. Pre nás je dôležité, aby Tunisko bolo úspechom a my musíme, dokonca sa si dovolím povedať, a musíme e, urobiť akýsi maršalov plán pre Tunisko. A potom tu máme ešte líbyskú otázku. Tunisko nie je veľkou krajinou, vy máte komplikovaných susedov e, s mierou imigrácie, ktorá dosahuje enormné čísla a to môže destabilizovať celý tento projekt. Takže ja vás môžem ubezpečiť, že zo strany Európskeho parlamentu a zo strany EPP vám chceme pomôcť a takisto aj výbor pre zahraničný obchod e, e, vám chce pomôcť a ja by som teda rád vedel váš názor na tieto moje konkrétne otázky. Anna Gomes. Merci aussi. Ďakujem, pán minister, že ste tu. Je to pre mňa veľkou cťou, že vás môžem pozdraviť rovnako ako aj kolegov z tuniského parlamentu, najmä teraz, keď ste dostali Nobelovú cenu za vynikajúci príklad, ktorý nám dáva Tunisko všetkým e, od, odvahy, odhodlanosti, vytrvalosti, strategickej vízie toho, čo treba urobiť aby ste garantovali a skonsolidovali demokraciu. Bola som e, veľmi e, e, prekvapená príjemne tou diagnózou, ktorú ste nám tu predstavili aj víziou. Vy sa nachádzate vo veľmi zložitej situácii, áno, otázka, e, líbyská otázka nie je iba otázkou Líby, ale je to aj európska otázka na druhej strane, pretože to, čo sme, pretože to, čo sme neurobili a čo sme mali urobiť po páde Kadáfiho. A e, preto aj pre nás Tunisko je v tomto okamihu akýmsi e, pokusným políčkom toho, čo príde pre Európu, toho, čo už bolo dosiahnuté, teda toho, čo v Tunisku sa dosiahlo je to teda aj európska otázka a moja otázka znie. E, spomenuli ste význam a vaše angažovanie sa za príležitosti za mladých, za boj proti sociálnym nerovnostiam. Zamestnanosť to je rozhodujúca otázka. Hovorili ste o význame transferu tuniských imigrantov, z ktorých väčšina sa nachádza v Európe. A v tejto Európe ktorá neurobila to, čo mala urobiť v Líbii, v Sýrii a tak ďalej. E, máme politiku úsporných opatrení, ktorá vytvára viac chudoby, viac vylúčenia, e, viac, nedostatok práce pre mladých Tunisanov, imigrantov alebo Európanov. Takže to je Dalo by sa povedať, že my sa v Európe mobilizujeme, aby sme dali všetky tromfy teroristom, naratíva, e, rekrutovanie a tak ďalej. Povedzte mi prosím, či vo všetkom, čo ste vy urobili pri kalkuláciách, do akej miery táto európska úsporná politika, ktorá nám bráni vrátiť sa k rastu a prosperite, a k boju za rovnosť u nás. A samozrejme, to bude mať dopad aj na vás, že či sa vás to nejakým spôsobom dotýka, či to má na vás nejaký vplyv. Ďakujem. Pán Smith. Ďakujem veľmi strčne. Pán minister, som rád, že ste tu znovu medzi nami. My sme sa stretli v Tunisku po vašich voľbách a veľmi sa teším, keď vidím ten pokrok, ktorý dosahujete vy aj vaša vláda v takýchto vzrušujúcich časoch a, ja, a, váš, a náš výbor vás veľmi podporuje vo vašich činnostiach. Mňa prekvapuje, my sme tu všetci politici, aj vy ste politik a my potrebujeme priestor s víťazstvami, kde ľuďom ukážate, že je tam nejaký pokrok, že sa niečo darí. Ja som v iných aj výboroch, aj v našej skupine, vo výbore pre polnospodárstvo podobne a naša skupina všetko podporuje, čo veľmi podporuje, čo navrhuje komisia. Myslíme si, že to vytvorí pracovné miesta vašej krajiny, bude to viesť k pokroku ale musím povedať, že z tých konkrétnej veci, ktoré by ste mohli poukázať ako politik v Tunisku, je málo toho. Je toho málo, kde by sme mohli povedať, že EÚ demonstruje, áno, keď hovoríme, je to podpora, sú financie a podobne, ale čo my môžeme ako tento výbor pre zahraničné veci spraviť, aby sme vašim ľuďom ukázali, že je naozaj dobré dodržiavať demokratický proces, že sa tvoria pracovné mesta, že dochádza k zmenám. Čo môžeme spraviť? Mne sa veľmi páči ten Marshallov plán, čo ste povedali, ale nemyslím si, že je to nejaké e, strategické alebo niečo. E, myslím si, že tie re, reformy sú potrebné. Treba byť e, hrdinskejší, odvážnejší Teraz pán Epidideos. Ďakujem veľmi pekne. Ja za seba tu chcem privítať pána ministra. Mám jednu otázku na neho. Chcel by som od vás vedieť, akú podporu, o akú podporu ste požiadali EÚ v oblasti napríklad olivového oleja, oleja O tom sa už povedalo, že Európska komisia pripraví návrh, aby pre importovaný olej, olivový olej do EÚ sa stanovili kvóty. 35 miliónov tón má prísť Tuniska. Je to téma, ktorá sa týka aj Grécka, lebo Grécko je veľkým producentom olivového oleja. A komisia teraz oznámila tento návrh, takže sa chcem spýtať, ak naozaj príde tento návrh, tak by som rád vedel a sa spýtal, aký to bude mať psychologický dopad na trh. To predsa drasticky zníži ceny olivového oleja z Grécka a už s prvými dôsledkami tohoto sa stretávame. Máme v Grécku vyše 20 tisíc rodín, ktoré pracujú na výrobe olivového oleja. Je to dôležitá súčasť našeho národného hospodárstva, ktoré už aj tak v dôsledku tých drastických opatrení Európskej únie trpí. Takže my za Grécko môžeme povedať, že je to pre nás veľký problém, ak by v rámci zahraničnej politiky EÚ sa prijali podporné opatrenia v oblastiach, ktoré by viedli k nekalej hospodárskej súťaži voči členským štátom EÚ. Rád by som si tu vypočul vaše stanovisko. Ďakujem. A na záver pán Kahn. Ďakujem veľmi pekne. Chcem povedať, že vás tu rád vítam a teším sa, že ste sa s nami podelili o svoje plány e, vývoja. Gratulujem. Viacerí moji kolegovia už vyjadrili svoju podporu a to, že chceme vidieť úspech v Tunisku a že sú potrebné investície. Mám len jednu otázku. Jedna vec, ktorá ma prekvapila, bol som už veľakrát v Tunisku a vždy sa rád stretávam s vami. Ide o túto vec. Počúvame veľa o arabskej jari, aj o arabskej zime e, pozeráme sa na tieto problémy z rôznych pohľadov a vaša krajina vyhrala Nobelovú cenu. A pre mňa to bolo veľmi potešujúce, že ste, držali, že ste mali voľby a aký bol ten výsledok a potom ďalšie voľby a ďalšia strana, vaša strana, ktorá vyhrala. Takže gratulujem vám k tomuto výsledku. Ale to, čo mňa teší, je, že ten boj, ktorý vidíme, a ľudia hovoria o demokratickom deficite na Blízkom východe a arabských krajinách, a preto som ja mal taký pocit, že je veľmi dôležité vidieť, čo sa deje, ako to riešite, ako pomáte svojej vláde a opozícii. A musíme vám gratulovať. Dopad toho, čo robíte, je veľký. My všetci vidíme to utrpenie a vidíme, že Daesh sa rozmáha a myslím si, že musíme oslabiť ich e, príbeh, ich narratív. A jedna z vecí je, že stabilita a demokracia sú dve strany tej istej mince a že diktátor, diktátorstvo a nestabi- diktatúra a nestabilita sú dve strany tej istej mince. A na tento rozdiel treba stále ukázať. Je veľmi dôležité, aby vaša demokratická cesta pokračovala a silnila. Želám vám veľa úspechov. Ďakujem a teraz dávam slovo vám, pán, pán minister, keby ste boli takí láskaví a reagovali. Merci. Ďakujem. Ďakujem všetkým, ktorí vystúpili eh, v diskusii a za ich podporu, ktorú vyjadrili eh, tomu procesu eh, prechodu smerom k demokracii Samozrejme, že decentralizácia, a začnem týmto bodom, je veľmi dôležitou vecou. Vy musíte vedieť, pretože e, musíte vedieť a sledovať zblízka, čo sa deje v Tunisku. Je tu dnes jeden problém medzi obyvateľstvom, najmä pokiaľ ide o dôveryhodnosť alebo akceptovateľnosť politického E, procesu zo strany politických strán, pretože je tu istá frustrácia. Keď sme začali kroky top-down v, národ, v ústavnoprávnom národnom zhromaždení pri vytváraní inštitúcií a tak ďalej, obyvateľia boli netrpezliví a my sme vsadili na ten decentralizačný proces, aby sme zakorenili túto demokratickú kultúru a začali sme e, municipálnymi e, voľbami, ktoré chceme organizovať do konca roku 2016, najneskôr roku 2017, aby sme e, najmä teda E, oživili politický každodenný život a zapojili do neho občanov. E, nemôžeme pritom zabúdať, že tento proces je už v pokročilom štádiu prípravy, prebieha v politických stranách o ňom debata a bude sa konkretizovať v parlamente, pokiaľ ide o tú prvú víziu etapy, pretože ako viete, všetky krajiny tým prešli bude potrebné e, spustiť decentralizačný proces, to bude istý čas trvať, ale už máme istú dekoncentráciu najmä na úrovni e, regionálnej organizácie vládnych orgánov. A, a my teraz začneme mestskými voľbami, potom pôjdeme k regionálnym voľbám a následne nepriamým právom, teda prostredníctvom distriktov, 6-7 distriktov chceme e, vlastne stanoviť tento centralizačný proces. Je to veľmi dôležitý proces a už dnes máme veľa programov spolu s EÚ e, ohľadne podpory tohto projektu a týchto krokov. E, niektoré krajiny už tento proces spustili a úspešne a mm, veci u nás e, pokračujú skôr v priaznivom smere. Pokiaľ ide o zmluvy a o nové otvorenie negociačného procesu. Le, le stade zéro, donc les premières réunions d'échange, vous savez qu'on qu a déjà un accord. Tohto procesu my sme vlastne už mali dohodu. Už od roku 1996 eh, medzi EU a ostatnými e, ktorými, Takisto pokiaľ ide o tie ostatné kritické aspekty, ehm, Požadovali sme nastolenie demokracie, avšak táto dohoda viedla k vybudovaniu silnejšieho priemyslu v Tunisku. Bolo by dobre, keby sme vybudovali určitý systém kompenzácií, napríklad keď budeme dovážať európske autá, tak Keby nám napríklad predávali výrobcovia aut tieto autá za polovičnú cenu, Takisto máme väčšinu priemyslu alebo väčšinu vlastníkov priemyslu v Tunise, ktorí pochádzajú z Európy. Myslím si, že takéto veci by mali byť tiež súčasťou diskusí ale by sme chceli, aby sa z toho niečo aj udialo. Boli niektoré kľúčové sektory, ako napríklad aj polnohospodárstvo pre takú malú krajinu, ako je naša. Keď sa pozrieme na to, aký je obrovský európsky trh, tak e, musíme nájsť e, spôsob, ako mať situáciu dvoch výťazov. Ako vlastne budeme rozvíjať našu kapacitu e, a zvyšovať pridanú hodnotu našej poľnohospodárskej produkcie. A ešte otázka olivového oleja. Olivový olej dnes, ako viete, Tunisko ho e, vo veľkej miere vyváža do Európy a e, takisto e, veľa európskych operátorov podmienuje tento tu, tento nákup a predáva ho ďalej na medzinárodných trhoch. A keďže e, svetový trh e, e, s olivovým olejom rastie, tak e, si nemyslíme, že otvoriť e, ešte väčšie e, kvóty predaja tohto oleja do Európy, lebo my sme už dosť zaintegrovaní do tohto trhu. A my skôr e, sme v tej istej zóne, e, je tu istý produkt, ktorý má istú hodnotu a je vnímaný ako dôležitý a e, svetový trh je v plnom raste, to je spoločná príležitosť a ja si nemyslím, že je e, skutočne potrebný ten skutočný stres, pokiaľ ide o dopad na miestných európskych e, výrobcov, keď my zvýšime túto kvótu. Ale samozrejme, že tu máme ešte aj teda ten, tento uh, olivový olej, ktorý uh, má isté špecifika a ja si myslím, že my sa musíme skôr na tieto veci pozerať tak integrovane a komplementárne a nie konkurenčne. My sme dosť v dobrej pozícii, pokiaľ ide o e, otázky spojené s dohodou o slobodnej voľnej výmene, pretože my, náš trh nie je zaplavený európskym tovarom. Treba sa pozrieť na kúpnu silu e, tuniských domácností a práve vlastne tým my vždy ubezpečujeme našich občanov a našich operátorov. Teda tá, e, to otvorenie je dôležitejšie pre, turecky, pre tuniských operátorov ako pre Európu. Samozrejme, že keď Máme dohodu medzi menej e, rozvinutou krajinou, s krajinou, ktorá má rozvinutejší trh, tak tam rátame s istou otvorenosťou a s istou podporou. My máme trochu viac problémov napríklad v obchodnej oblasti, pretože komerčné obchodné aktivity v Tunisku dnes nie sú dostatočne liberalizované. My e, začíname teraz presadzovať e, postupnú liberalizáciu obchodných aktivít, pretože ten, toto všetko sa rozvíjalo práve v dôsledku tohto protekcionizmu na trhu a my chceme skutočne, aby sa to štrukturovalo v rámci konkurencie a my už aj v krajine e, sa chceme otvoriť a teraz sme v štádiu 0, teda nula diskusí a ja dúfam, že kým sa uskutoční konferencia v januári, tak už budeme mať istý pokrok. Líbia je naozaj skutočne riziko. A mm, dúfajme, že zajtra sa toto riziko premení na príležitosti, ale dnes je to pomerne veľké riziko, lebo ako viete, v v Líbii v roku 2011 bolo 1,2 milióna líbyjských a e, zahraničných utečencov, ktorí vlastne prišli do našej krajiny a my sme boli dosť e, prekvapení reakciou obyvateľstva e, na juhu našej krajiny, ktorí prijali tieto rodiny do svojich domov, ktorí ich podporovali, ktorí ich živili a my sme boli naozaj veľmi dobrým príkladom, pokiaľ ide o kroky, ktoré sme prijali. Celé sa to stalo veľmi diskrétne a obávam sa, že dnes, ak by došlo k nejakej novej kríze, ktorá je bohužiaľ pravdepodobná, tak eh, Tunisko už nebude mať prostriedky na to, aby samo eh, tento problém riešilo. Takže my rátame s blízkosťou a s veľmi detailným sledovaním a s veľmi úzkou spoluprácou e, s Európou pri sledovaní toho, čo sa deje v Líbii. My dúfame, že Líbia nájde tú správnu cestu a OSN a Európa tam zohráva dôležitú úlohu, ale ak sa dostaneme do nejakého scenára, e, e, negatívneho scenára v Líbii, tak to bude mať negatívny dopad aj na Tunisko a tam budeme potrebovať potom spoluprácu a pomoc. Dúfame, že sa to bude vyvíjať pozitívne, ale my si uvedomujeme, že my máme program veľmi významný na ochranu našich hraníc. My sme e, už pokročili, my sme e, za 6 mesiacov vyhlbili 120 kilometrov dlhú priekopu na ochranu hraníc a spolu s vami a s krajinami G7 robíme všetko preto na technologickej úrovni, aby sme chránili naše hranice, e, lebo to sa deje v Líbii. A pokiaľ ide o investorov, tak tí si želajú istú mieru anticipácie a chcú, aby Líbia e, predstavovala tú správnu platformu, v Líbii alebo aj v Tunisku. A ešte konkrétne e, príklady. Áno, my o tom často hovoríme so všetkými našimi partnermi, či už to krajiny G7 alebo Európska únia. Naši občania dnes už e, začínajú reptať, naša miera zadlženosti sa zvyšuje, je okolo viac ako 3 dve tretiny sú v zahraničnej e, mene, máme problémy finančné v dôsledku e, poklesu turizmu, teda cestovného ruchu, takže e, občania sa pýtajú, že či e, budeme schopní čeliť tejto situácii a kladieme si otázku, ako budeme môcť udržať finančnú rovnováhu na akceptovateľnej úrovni. Samozrejme, že občania by radi videli Marshallov plán, to je veľké slovo, ale my by sme boli radi, keby sme mali nejaký mini maršalov e, plán, ktorý by zaakceleroval rozvoj našich infraštruktúr, či už v ekonomickom alebo sociálnom systéme. A na to všetko potrebujeme peniaze. Takže ako peniaze a ako Európa môže urobiť viac. Európa je jedným z najväčších poskytovateľov, či už priamých alebo nepriamých e, pomoci či už prostredníctvom národných alebo medzinárodných organizácií. Nachádzame sa v zložitom štádiu a musíme zostať v tejto zóne medzi 50 a 60 percentami. Európa bola jedným z prvých donátorov. Máme priateľské krajiny, ktoré dostali oveľa viac darov ako Tunisko, šestkrát krát viac ako iné krajiny, ktoré nič nedali. E, napríklad krajiny Perského zálivu a ja by som bol rád, keby som mohol v júni povedať, Európa je našim prvým partnerom a ona prispela e, k tomu, aby e, sa v Tunisku budovala a upevňovala demokracia a modernizmus. A najdôležitejšie programy s jasnými cenami máme vďaka Európe. Takisto tu máme elektrické prepojenie medzi Tuniskom a e, Európou. Náš prezident to podporil a dúfajme, že E, tento projekt sa skutočne uskutoční, lebo, Turecko, lebo Tunisko je jasným importérom energie. Na, e, produk- na výrobu elektriny treba import, takže prepojenie s Európou na, náš zvýšen, na našu zvýšenú spotrebu v lete môže byť veľmi dobrým projektom. A táto myšlienka, ktorú vyjadril e, e, pán poslanec e, nejakého špeciálneho fondu pre Tunisko, ktorý by bol viditeľný a projekt, to by mohol byť veľmi dôležitý politický signál. My máme pred sebou ešte niekoľko mesiacov a môžeme vybudovať a valorizovať to, čo bolo e, vy, už urobené v roku 2013 e, až 2015 a my vieme, že Európa e, robí a bude robiť aj v budúcnosti všetko, čo je v jej silách, aby bola ešte dôležitejšia. Treba si uvedomiť, že útok proti Tunisku je útokom proti Európe. E, partnerstvo za demokraciu a prosperitu zdieľané s krajinami na juhu s Tuniskom je politický akt, ktorý je pre Európu veľmi dôležitý a my rátame s vašou podporou. Ďakujem. Thank you, minister. Ďakujem pekne, pán minister. Ďakujem za to, že ste nám vyjadrili náčet vašej ambicioznej stratégie. Aj ste to posadili do kontextu EÚ, to, tak vám môžeme zapriať eh, len veľa šťastia, veľa úspechov. A tým sme, dámy a páni, ukončili aj dnešný bod programu a eh, posledný bod programu a aj schôdzu a stretneme sa potom v pondelok večer o 7. O 7 sa uvidíme. Dobrú chuť vám prajem.